Milí kolegovia, srdečne vás vítam na prvom zasadnutí výboru pre životné prostredie po letnej prestávke. Dúfam, že všetci ste si dobre odýchli, nabrali ste nový elán, novú energiu, pretože máme pred sebou ambiciózny program ktorý nás povedia do konca roku, takže hneď eh, už e, máme vo štvrtok popoludní e, prvé stretnutie a tak e, myslím si, že sme aj uznašania schopní, takže môžeme hneď prejsť k programu dňa. Prvý bod programu bolo schválenie programu schôdze, nikto nič nenamietal, takže je to v poriadku. A potom, čo sa týka mojej oznámenia, E, máme tu zmeny. Jorgo Šacimarkakis bude nahradený e, Britou Rajmes a Joy Maria Učas bude nahradený Andreou Canuni. To sú dva noví kolegovia, takže ich srdečne vítame v našom výbore. Sú tu dnes už prítomní? Pán Učas už je tu? Či až na budúci krát? Dobre. 31. augusta bol predložený predložená tá hodnica sa správa 6. programu um, životnom prostredí. My vlastne e, sme sa na to pozreli už e, z pohľadu 7. programu, ten 6. vlastne vypršal v júli a parlament jasne vyjadril, že chceli sme mať ten 7. E, plán. Komisia sa trošku e, napevno váhala, ale potom, čo sedela e, na zasadnutí rany, potom bolo rozhodnuté o tom, že ten 7. program bude. My Práve dnes v Johannesburgu v Južnej Afrike máme stretnutie, ktoré sa týka prípravy budúcej klimatickej konferencie, ktorá bude v Turbane. A tu sa už e, stretávajú aj, veľk- aj najväčšie rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, ktoré si zatiaľ nevedia predstaviť, e, že aj ďalšie krajiny, ktoré si nevedia predstaviť, že ako to bude, keď vyprší teda kiotský protokol. A, jednoducho budeme potrebovať kiotský protokol číslo 2 E, nám takisto bola doručená petícia z, z Rakúska so 7 tisíc e, podpismi e, za skoncovanie s jadrovou energiou. Takisto máme v Štokholme tento týždeň Svetový týždeň vody. Takisto pripravíme, dostaneme od komisie správu k stavu vody vo svete, aby sa zabranilo strácaniu sa vody, zásob vody v Takisto tento týždeň očakávame rozhodnutie súdneho dvora k včeliemu medu a ochrane včelieho medu pred rôznymi genovými technológiami a e, geneticky modifikovanými organizmami. A v podstate sú tam náhradné látky akceptované, keď e, ale nesmie byť e, teda nakazený peľ e, látkami, ktoré sú, obsahujú e, geneticky modifikované organizmy, len to smie to byť do, do množstva 0,06 Také to bolo zvláštne rozhodnutie, pretože ale keďže včely dokážu letieť až 60 kilometrov, tak uvidíme, aké zaujímavé dôsledky toto bude mať. Ehm, potom ešte by som chcela oznámiť eh, dvoch eh, workshopoch ehm, v rámci našej pracovnej skupiny pre zdravie. Jeden workshop je 2. oktobra, ktorý sa týka eh, života s epilepsiou. To je choroba epilepsia, ktorou trpí mnoho miliónov občanov v Európe a potom 30. novembra bude ďalší workshop e, od 16.30 do 18.30, ktorý sa bude týkať e, alternatívnej medicíny, alternatívnych liečiv. Takže toto boli asi moje oznámenia o tom, čo sa udialo vlastne po letnej prestávke. Keď s tým súhlasíte, môžeme hneď ísť e, k ďalšiemu bodu programu, schôdze a to je pozícia parlamentu k návrhu rozpočtu na 2012. Um, ehm, pravodajkyňou je pani Juta Hauk. Máme tu na niekoľko pozmenujúcich návrhov, o ktorých budeme hlasovať a potom by sme hneď mohli prejsť buď k hlasovaniu, alebo chce pani pravodajky niečo dodať? No už pre, čo sa týka Chcela by som poukázať len na to, že nemusíme hneď tu hlasovať S eh, Bruchám prebehlo prípravné stretnutie minulý týždeň v útorok. Teda nie je to bez prípravy, toto hlasovanie. Máme všetci pred sebou odporúčanie ehm, hlasovania, ktoré som predúžila ja. Ja som ho aj náležite odôvodnila na tomto stretnutí k uzneseniu. By som povedala toľko, Niektorí tvrdia, že som eh, písal všetko rozumne, prečo eh, si pred, predsa len proti, ako napríklad proti návrhu Kakisa, ale to predsa nejde o to, či je všetko predpísané tak, ako má byť. Ide tu o rozpočet na budúci rok, nejde tu o román, to, čo sa tu popisuje, to je všetko pekné, ale minimálne trikrát sme to už označili e, za pozitívne celý parlament, e, minimálne vtedy, keď sme predkladali svoje stanovisko k stratégie 2020, ako sme nehlasovali. Preto som e, aj tam, kde nie je nič zlé, musím povedať, že nie som proti obsahu, som len proti tomu, aby sa tieto body zapracovávali do nášho uznesenia o rozpočte, pretože to s rozpočtom nesúvisí. To čo chcela dosiahnuť Corinne Lepage. Tá sa snaží o to, aby EFSA získala 5-percentnú rezervu a to s odvolávkou na to, že konflikt záujmov v agentúre EFSA ešte nie je vyriešený. Celé toto konanie ešte neuzavreté. K tomuto by som povedala toľko že e, veľmi zriedka vidíme agentúru, ktorá vykoná také obrovské úsilie, aby presne toto urobila, aby presne vyriešila konflikt záujmov. Toľko teda z mojej strany k tomuto bodu. Možno to však vnímam takto iba ja. Podľa mňa by sme však minimálne mali my ako príslušný výbor agentúra EFSA aj v tomto duchu s nami rokovala. Mali by sme vyčkať, ako sa k tomu postaví uh, dvor auditorov a ako on bude vnímať tie štyri agentúry a ako dopadne preskúmanie týchto agentúr. K akému záveru dospej dvor auditorov, čo sa týka vyhodnotenia situácie v oblasti konfliktu záujmov, ak výsledkom toho bude, že EFSA je e, ešte stále chybová. Vtedy by sme mali predniesť nejaké výhrady, ale nie v predstihu. A ešte posledná veta. Tento rok som neobdržala žiadne odporúčania k pilotným projektom a prípravným opatreniam. Ani som ich neodovzdala. Vysvetlila som to aj na stretnutí s tými spravodajcami minulý rok. Sme sa veľmi usilovali, ja aj moji kolegovia, respektíve Katia so mnou spoločne Všetky návrhy, ktoré kolegovia predložili, sme si prečítali podrobne, snažili sme sa preveriť, či už to niekde existuje, alebo či naozaj to, čo bolo predložené, zodpovedá pilotnému projektu. Diskutovali sme, menili sme, e, trvalo to celé hodiny. A v závere tohto procesu vo výbore potom politické skupiny si ukazovali tak, ako sa im zapáčilo, vôbec sa nedržali toho, čo bolo dohodnuté, čo bolo odporúčené a ani jedno stanovisko nebolo v súlade e, s dohodou. Nebol to nejaký jednotlivý, ojedinelý prípad. Bolo to v priebehu celého hlasovania. E, teraz sme sa pozreli na to, čo vyhodnotila komisia. To e, je dosť zreteľné od A po D a potom som odporúčila politickým skupinám, aby sa stretli a snažili sa skoordinovať stanovisko výboru. Potom ja prehodnotím toto stanovisko a budem sa snažiť obhájiť to vo výbore pre rozpočet. Všetko ostatné teraz prenechám múdrosti a uvažlivosti tohto nášho výboru. Ďakujem pekne, prenechávame všetko múdrosti výboru. Tá sa prejaví teraz v hlasovaní. Prvý pozmeňovací návrh 6300, eh, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté 6301, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 170101, ústny pozvaniaci návrh správodajky, niekto je za, proti, zdržali sa prijaté 6303, Korin Lepáš, to je za, proti, zdržali sa prijaté Zamietnuté. 6305, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 6302, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 6306, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 6307, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 6308 dafür. 6309 to je za, to je proti. To sa zdržal. Prijatý. 6309 to je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatý. 6310 kto je za? To je proti. To sa zdržal prijatý 6338, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý 6311, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý 6312, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 6313, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý 314. to je za? Kto je proti? to sa zdržal prijatý? 6315. to je za? to je proti? to sa zdržal prijatý? 6316. 6337, to sú identické. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 6317, to je za, to je proti. To sa zdržal. Prijatý. Pilotný projekt a prípravné aktivity. Teda 6.33. Kto je za? Proti. To sa zdržal. Prijatý. 6.3.19. To je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 20. kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 21. kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 22. kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme. Otváram hlasovanie elektronické. Abstimmung ist beendet. Konec hlasovania. 27 za, 20 proti, prijatý. Šesťdesiattri dvadsaťpäť, pána Jotov, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 63, 26, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 6327. Pana Jotov, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 6328. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 6329. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 6332, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 6335, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 6336, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 6340, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 6341, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 639, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 6334, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. 63 34. Koniec hlasovania. 28 za, takže je to prijaté. 63, 42, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 6, 3, 18, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 6323, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 6304, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 6331, kto je za, proti, kto sa zdržal. Hovoríme. abstimmung beendet. ist angenommen. Prijatý. 63, 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 30. Kto je za? Kto je proti? To sa držalo Prijatý. Takže to boli pozmenujúce návrhy rozpočte. Teraz prejdeme k uzneseniu, návrhu uznesenia o návrhu rozpočtu 2012, tak ako ho modifikovala rada, opravila rada. Oboznáte návrh číslo 1. Kto je za? Gegen proti, kto sa zdržal, overíme. Zamietnutý.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 kto sa zdržal zamietnutá, Peťka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. No, jeden za a väčšina proti, takže je to zamietnuté. Šestka, oddelené hlasovanie. Prvá časť, respektíve po častiach, prv, to je za prvú časť, to je proti, kto sa zdržal. Prijatá druhá časť, to je za, proti,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 Deviatka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Desiatka, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Kto sa zdržal? Dvanáctka, kto je za? Kto je proti? kde sa zdržal, zamietnuté. 13, to je prvá časť, kto je za, To je proti, to sa zdržalo prijatá. Druhá časť, to je za, To je proti, to sa zdržalo zamietnutá. 14, prvá časť, kto je za, proti, to sa zdržalo prijatá. Druhá časť. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Ja si myslím, že to je tiež asi, že to je prijaté. Chcete si to overiť? Prijatý. Zamietnuté. Štrnáctka, prvá časť. A petnáctka, kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Je tu aj ústny pozvoňujúci návrh od zelených. Máme o ňom hlasovať. Budeme hlasovať o pozvoňujúcom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A potom druhá časť. Kto je za druhú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. To je 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. A tým sa dostávame k záverečnému hlasovaniu elektronicky o celom návrhu stanoviska. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 41 za, 5 proti, 3 sa zdržali, takže blahoželáme Jute Hauk. Máme, sme radi, že vlastne na veľká prominentná zastupkynia rozpočtu vo výbore, e, v parlamente je práve členkou nášho výboru. Tým sa dostávame k ďalšiemu bodu našho dnešného programu. Konferencia Rio plus 20 na budúci rok v júni my sme sa zhodli na tom, že pripravíme otázku na ústne zodpovedanie, ktorá bude spojená aj s uznesením. E, bolo, pre, pred nami leží 185 pozmeňujúcich návrhov z výboru pre rozvoj a takisto aj vďaka spravodajcom, ktorí vlastne sponzorovali alebo pripravujú spoločne túto, toto uznesenie. Takže môžeme hlasovať o tomto uznesení. Začneme, teda poznáte na číslo 39 a 100 boli stiahnuté. A tak začneme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 kto sa zdržal? Zamietnutá. 29. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. 30. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Overíme 30 elektronicky. zamietnutá. 31, 32, 33, 34, tie sú identické. Kto je za? Kto je proti? 34, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 35, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 53, kto je za? to je proti, to sa zdržal prijatý. 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá. 37, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá. 38 z oddelené hlasovanie. Prvá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal prijatá. Druhá časť, to je za, proti, To sa zdržal. Hovoríme druhú časť. Koniec hlasovania. Je to prijaté. Štvrtá časť. Kto je za? Zamietnuté. 41, kto, prvá časť to je za, proti, a sa zdržal prijatá, druhá časť to je za, proti, kto sa zdržal prijatá, 42, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, 43, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? No už nevidím všetkých ruky, tak musíme si to overiť. 44. -ku. Konec hlasovania. hmm to bolo naozaj tesné. Teda je to zamietnuté. kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 47 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za. Nech sa páči. Ja by som chcela povedať, že my sme proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, ale sme za pôvodný text, tak ako to bolo navrhnuté. Takže bolo proti tomu e, namietka, teda hlasujeme o pôvodnom návrhu, také sú pravidla, takže teraz budeme hlasovať o originálnom texte, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý. 48, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 49, to je za? To je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 97, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 50, prvá časť, kto je za? To je proti, to sa zdržalo prijatá. Druhá časť, to je za, proti, to sa zdržalo prijatá. Tretia časť, to je za, proti, to sa zdržalo prijatá. 51, kto je za, proti, to sa zdržalo prijatá. 5 vypadáva, 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 54. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 55. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 56. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 96. Kto je za? Proti? To sa zdržalo. 57, kto je za, kto je proti, To sa zdržalo prijatý. 58, kto je za, kto je proti, To sa zdržalo zamietnutý. 59, kto je za, kto je proti, to sa zdržalo prijatý. 61, kto je za, kto je proti, kto sa zdržalo prijatý 60 s e, oddeleným hlasovaním. Prvá časť to je za, proti, to sa zdržalo prijatá. Druhá časť to je za, proti, to sa zdržalo zamietnutá. kto je za? Proti. To sa zdržal prijatá. 63, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 64, 65 sú identické, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 66, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 67, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 68, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 69, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 70 v dvoch častiach, kto je za prvú, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 71, prvá časť, to je za, proti, držali sa prijatá. Druhá časť, to je za, proti, to sa zdržal prijatá. DV8, kto je za, proti, to sa zdržal prijatá. 99, kto je za, to je proti, kto sa zdržal? Prijatá. 72. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 73. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 74. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 75. Kto je za tento návrh? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 76. Sondin Belie, tu je v počastiach. Prvá časť, to je za. Proti, to sa zdržal? Prijatý. Tá druhá časť, to je za. Proti. to sa zdržal? Prijatá. Tretia časť, to je za. Proti. to sa zdržal? Prijatá. 77. To je za proti, kto sa zdržal, prijatá. Ty, 78, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 80, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 80, 79, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 81, kto je za, proti, to sa zdržal. Prijatá 82, prvá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal. Prijatá druhá časť, to je za, kto je proti, To sa zdržal. Prijatá 83, kto je za, kto je proti, To sa zdržal. Prijatá 84, kto je za, to je proti, to sa zdržal. Zamietnutá, DV11, to je za, to je proti, to sa zdržal. Prijatý, 85, kto je za, to je proti, to sa zdržal. Prijatý, 86, kto je za, proti, to sa zdržal. Prijatý, 87, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 88, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 89, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 90, kto je za, proti, to sa zdržal? Zamietnutá. Zamietnutá. Bude predseda. Dobre, tak si to overíme, keď chcete 90. On beendet. Koniec hlasovania. Zamietnutá. 910. to je za? to je proti? to sa zdržalo, Prijatý. Tá. 91. Kto je za? to je proti? to sa zdržalo, Prijatý. 92. Kto je za? to je proti? to sa zdržalo, Zamietnutý. 93. Prvá časť. to je za? proti, to sa zdržalo prijatá. Druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržalo prijatá. 94, kto je za, to je proti, to sa zdržalo prijatý. 95, kto je za, prvá časť, to je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal prijatá. Druhá časť, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatá. Tretia časť, to je za, proti, kto sa zdržal prijatá. 96, to je za, proti, kto sa zdržal prijatý. 97, kto je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. 98, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme. Deväťdesiat osem. Koniec hlasovania. Je to prijaté. 99 to je za. zamietnuté. Stovka bola stiahnutá, 101. To je za, to je proti, to sa zdržal, prijaté. 102, prvá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatá. 102, nie, 102 druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatá. Teraz 103, kto je za? to je proti? to sa zdržalo, Prijatá. 104, kto je za? To je proti? Kto sa zdržalo, Zamietnuté. 105, kto je za? To je proti? Kto sa zdržalo, Prijatý. 106, kto je za? Proti? Kto sa zdržalo, Prijatý. 108 dafür. kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? 109, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? 111, kto je za? Proti? Kto sa zdržal prijatý? 110, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 112. to je za? 111 chcete overiť? 110 sa opravuje predseda? Tak over, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to prijaté. 112. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 113. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 114. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 115. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 116, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 117, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 119, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 121, to je za kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 120, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 122, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 124, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Tiež je to prijaté. 123 prvá časť proti to sa držal prijatá druhá časť to je za proti to sa držal prijatá 125 kto je za proti to sa zdržal prijatá 126, prvá časť. To je za. To je proti. To sa zdržal. Zamietnutá. Druhá časť, to je za. Proti. To zadržal, Zamietnutá. 127, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 128, kto je za? proti, to sa zdržal, prijatá. 100 do 129, prvá časť, kto je za, proti, to sa zdržal, prijatá. Druhá časť, to je za, proti, To sa zdržal, Držal tiež je to prijaté 130 ak kto je za, kto je proti, To sa držal prijatý. 131, kto je za, kto je proti, To sa držal zamietnutý. 132, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 133, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 134, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 135, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 136, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 137, kto je za, proti, to sa zdržal? Schválený. 138. Kto je za? Proti? To sa zdržal? Zamietnutý. 139. Kto je za? Proti? To sa zdržal? Prijatý. 140. Belier. Kto je za? To je proti? To sa zdržal? Prijatý. 141, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 142, kto je za, proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 143, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 144, prvá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, druhá časť, to je za, proti, kto sa zdržal zamietnutá, na zdravie, hovorí pán predseda. 145, kto je za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. 146, to je za. To je proti. To sa zdržal. Zamietnutý. 9.13, kto je za? To je proti. To sa zdržal. Prijatý. 147, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutým? 148, kto je za? proti, kto sa zdržal, prijatý. Dáme 15, to je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 152, to je za, to je proti, Oh. Ich habe zwei vergessen. Also 150 Billier. 150. To sa zdržal prijatý 151. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 152 od Belier. Kto je za? To je proti? Kto sa zdržal? 153, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý 154, kto je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý 155, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý 156, to je za, prijatý 157, to je za, To je proti, kto sa držal zamietnutý. 158, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 159, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 160, to je za, kto je proti, to sa zdržal? Prijatý. 161 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. To je za. To je proti. Zase máte ústny pozmeňujúci návrh. Skupinu zelených eh, budeme hlasovať za písaný pozmeňujúci návrh, ale proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu, ktorý znižuje váhu textu, hodnotenie musia byť urobené pokiaľ ide o všetky technológie v tomto osobitnom sektore. Takže budeme hlasovať teda o pôvodnom texte. Kto je za teda pôvodný text? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? je to tým pádom prijatý ten pôvodný text. 162, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 163, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 164, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 165, kto je za? proti, kto sa zdržal, prijatý. 166, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 167, kto je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. 168, kto je za, to je proti, prijatý 169, to je za, to je proti, to sa zdržal zamietnutý, 170, to je za, to je proti, to sa zdržal prijatý, 171, kto je za, kto je proti, to sa zdržal prijatý, 172, 173, 74 identické, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 175, to je za, proti, to sa zdržal prijatý, 176, to je za, to je proti, to sa zdržal prijatý, 177, to je za, to je proti, to sa zdržal zamietnutý, 178, to je za, proti, to sa zdržal zamietnutý, 179 to je za, to je proti, to sa zdržal prijatý, 180 to je za, proti, to sa zdržal zamietnutý, 181 kto je za, proti, to sa zdržal prijatý, 182 kto je za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 183, kto je za, proti, to sa zdržal prijatý. 184, kto je za, To je proti, to sa zdržal prijatý. 185, kto je za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. Úvodné ustanovenia číslo, pozrieť číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, DV1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, dvojka, trojka, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatá, štvorka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, peťka, kto je za, 6, e, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Sedmička, pani Belie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Osmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá prijatá. Jedenáctka, prvá časť, to je za, druhá časť, to je za, To je proti, to sa zdržalo, prijatá. Dvanáctka, kto je za, proti, to sa zdržal, prijatá. 9.2, kto je za, proti, zadržal prijatá 13, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatá 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutá 16, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatá 17, kto je za,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 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, 23, kto je za, proti, kto sa zdržal? Prijatá. 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. A na záver 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tiež je to prijaté. Týmto sa dostávame k záverečnému hlasovaniu o celom návrhu uznesenia. Koniec hlasovania a s vami môžem tešiť, pretože 47 k 00, takže ja som si myslel, že to bude 50-50, ale takto je to oveľa lepšie jednohlasne. Blahoželáme spolupravodajcom s niektorými detailami sme nesúhlasili, ale v veľkou hlavnou, v hlavnej línii je to veľká jednomyselnosť, takže blahoželáme a ďakujeme. Die Abstimmungsprozedur. Týmto sme uzavreli hlasovanie. Máme pred sebou ešte dva veľké body, legislatívne body na programe dnes popoludní. Prejdeme k bodu 5 na našom programe. Ten sa týka smernice VI, odpad z elektrických a elektronických zariadení. Všetci tí, ktorí už nechcú sa zúčastniť e, ďalej schôdze, tých žiadam, aby odišli čo najtichšie, aby sa rozprávali mimo našej rokovacej sály. Continue your interesting ideas outside the room. This is valid for the Greens as well. Táto moja výzva platí aj pre skupinu zelených, prosím. Karl-Heinz Florenc je našim spravodajcom pre túto tému elektroodpadu. Už sme prerokovali stratégiu o surovinách, o efektívnosti zdrojov. Myslím si, že táto legislatíva veľmi dobre zapadá do politiky Európskej únie v najbližších rokoch. Napriek tomu si o chvíľku vypočujeme že je naďalej komplikované dohodnúť sa s radou na tom, čo presne bude obsahom tejto legislatívy. Sme časovo dosť obmedzení, ale spravodajca dostáva samozrejme na úvod slovo, potom tenevi spravodajcovia a potom ostatní poslanci. Nech sa páči, Karl-Heinz Florenz, úved nás no problematiky. Ďakujem. Ti Najskôr sa chcem poďakovať všetkým kolegom zo všetkých skupín. Chcem sa poďakovať aj svojim kolegom. Všetci spolupracovali naozaj veľmi aktívne. Bolo to dôležité eh, z toho dôvodu, že vo výbore sme sa v zásade zhodli. Boli tam to nejaké menšie nezhody v názoroch, ale v podstate sme sa zhodli na tom zásadnom koncepte a tá, samozrejme, môžeme hovoriť o niektorých malých odchýlkach v názoroch, ale vieme, že Európska rada zohráva dosť zvláštnu úlohu, konkrétne aj moja krajina, komisár sa vyjadril, že na príslušných rokovaniach rady mu bolo potešením prerokovávať stratégiu o zdrojoch s radou a Došlo k mimoriadne veľkej zhode medzi, medzi radou a komisiou a zhodli sa na tom, ako je dôležité naďalej vykonávať túto politiku zdrojov. Keď sa dostali k bodu 2, to znamená trojité E, tam už takéto zhody neboli. Nepodarilo sa im zhodnúť e, prakticky na ničom, každý všetko vnímal úplne odlišne a tie dobré predsavzatia, e, z ktorých vychádzali v prípade politiky surovín, sa neprejavili v tomto bode. Preto parlament už pred siedmimi ôsmimi rokmi prijal správne rozhodnutie, že sme tú starú líniu, e, smernicu o elektroštrote chceli prepracovať a teraz to máme na programe. Hovorím to preto, e, že k samotným návrhom nebudem hovoriť až tak rozsiahlo. Všetci sme si uvedomili, že suroviny sú mimoriadne dôležité pre naše deti. Ak chceme napríklad sa vysporiadať s klimatickými zmenami, potrebujeme moderné, inovatívne zariadenia, na to potrebujeme naozaj hodnotné suroviny, všetci to veľmi dobre vieme. Preto je efektívnosť využívania zdrojov naozaj základným princípom a taktiež opätovné získavanie a zhodnocovanie týchto surovín veľmi dôležité v tomto kontexte. Teda nesmieme sa už len slovne eh, vyjadrovať k týmto záväzkom, ale aj v činoch. A preto vlastne došlo aj k tomuto sporu. Dohodli sme sa, že budeme jednotní, aspoň teda čo sa týka parlamentu. Myslím, že sme vyšli v ústretí rade v mnohom. Rada eh, naproti tomu nevyšla nám v ničom v ústretí, ale po tejto dnešnej správe, možno aj po rozhodnutí, ktoré príjmeme po nových rokovaniach, rada naozaj bude musieť aj ona ustúpiť, aj veľké krajiny budú musieť uznať, že toto je dôležitá téma. Celkom iste viete, koho presne mám na mysli, takže ešte raz srdečne vďaka kolegom. Aj včera sme to napokon spomenuli už na stretnutí spravodajcov. Ide tu o zodpovednosť výrobcov, európskych výrobcov. Ešte stále sú tu isté nezrovnalosti názorov, ale jedno je isté už viac ako 20 rokov máme v platnosti vnútorný trh a každý jeden malovýrobca u mňa v severnom Porene Vesfálsku musí byť schopný v 27 krajinách prihlásiť svoje zariadenie, svoje rádio, svoju lampu, svoju žiarovku, ak to chce predávať vo všetkých e, krajinách. Musí to prebehnúť elektronicky, musí byť v tomto odvážny, musí aj v budúcnosti byť naďalej odvážny a využívať všetky elektronické možnosti, ktoré sú k dispozícii. Je dosť zaražajúce, že rada aj moja krajina je proti takýto nezmysel. na stojí 60 miliónov eur. Máme rôznych, rôzne 27 rôznych postupov registrácie. Tu ide o to, ako definujeme recyklovanie. Ďalej je tu otázka financovania, ktorá ešte je stále otvorená. O tom budeme nepochybne ešte hovoriť. Myslím, že rozsah pôsobnosti je všetkým jasný Chceme mať otvorený rozsah pôsobnosti, na tomto sme sa zhodli v parlamente, ale taktiež veľmi dobre vieme, že tento otvorený rozsah pôsobnosti môže spôsobiť eh, rovnako mnoho problémov ako uzavretý rozsah pôsobnosti. Moji zelení priatelia celkom iste by chceli do toho zapracovať aj 40-tónový žeriav, Ten sa však nenachádza za každým rohom, v každom lesíku. Musíme byť opatrní, musíme byť však zároveň aj odvážni. E, k veľkému potešeniu môj priateľov môžem povedať, že v tejto smernici sú fotovoltaické články. Pán predseda, e, ja som bojoval za dobrovoľnú dohodu. Naozaj som bojoval všetkými zbraňami. Výbor e, sa držal môjho odporúčania a výrobcovia solárnych panelov v Európe, je ich konkrétne 10, neboli schopní nám vôbec predložiť presvedčivý koncept toho, ako by sa to dalo urobiť bez legislatívy. Práve naopak, ten dokument bol výsmechom. Predložili to iba dvaja, traja výrobcovia. Nie sú to podnikatelia, sú to obyčajní amatéri ak e, sa bude takéhoto príkladu držať aj zbytok odvetvia, tak e, nám nepomôžu že ani komunizmus. Teraz však už konečne môžeme skonštatovať, že fotovoltaické slánky sú v smernici. Ja e, si za tým stojím, nebudem sa púšťať do žiadnych sporov v tomto smere. No, s tými komunistami to nebude také ľahké, ale predsa len Potešujúci vývoj sme zaznamenali aj v otázke spolupráce krajín. Panovala tam anonimita. to bolo naozaj zaražajúce. Viete, že vo Švedsku sa zhromažďuje 16 kg a v Taliansku iba 4 kg, v mojej obľúbenej krajine. Komisia nemá dosť pracovníkov na to, aby sa venovala týmto problémom, a pretože legislatíva je tak deravá, že každý si môže robiť, čo chce. A týmto krajinám aj prejde. Je to potrebné napraviť, je potrebné podporiť komisiu v presadzovaní týchto štandardov. Niekedy je potrebné vyvinúť aj e, nátlak. Aj keď spolupráca s komisiou bola naozaj vynikajúca, to musím povedať a za to ďakujem. Konečne sa nám podarilo nájsť spôsoby, ako regulovať spätnú vysledovateľnosť. Spravidla e, sa to dá ľahko, pretože produkt sa dostáva k spotrebiteľovi a tam e, sa dá presne pozrieť na to, čo sa s týmto výrobkom e, deje ďalej. Tu rada nebola veľmi ochotná pristúpiť na náš návrh, ale myslím, že o tom ešte budeme rokovať. Čo sa týka metódy merania odpadov budúcnosti, v minulosti sme tvrdili, že budeme vychádzať z základu toho, čo sa dostáva na trh. A z toho potom počítame percentuálnu sadzbu. To je v Nemecku úplne jednoduché, pretože naša spoločnosť sa vyvinula. My máme e, dosť zariadení, ktoré nakupujeme v novom stave, ale keď sa pozrieme na východnú Európu, tam e, Samozrejme, ten podiel nových zariadení je tak vysoký a preto by sme boli neustále znevýhodňovaní, museli by sme neustále dobiehať, preto sme vyvinuli nový model a síce že sa bude merať eh, ten odpadový prúd a jeho úroveň pri týchto nových eh, zariadeniach a potom z toho budeme vychádzať. Myslím si, že je to dobrý začiatok. A potom eh, z tohto príslušného prúdu by sme odpočítali 85 Niektoré krajiny sa domnievajú, že to je príliš veľa, ale ešte teraz sú krajiny, napríklad Rakúsko, ktoré dosahujú tieto ciele, takže Snažíme sa vnímať to inovatívnejšie. Najväčší nedostatok tejto smernice spočíval v nelegálnom vývoze elektronického odpadu. Tisíce kontajnerov každý mesiac sú vyvážané z Európy. Máme spoločné pravidlá spoločne s komisiou, ktoré sme vyvinuli. Požadujeme aby sa predkladalo dôkazové, dôkazové riziko, dôkazové bremeno. Nemali by byť absolútne žiadne výnimky v tomto smere. Musíme ešte popracovať na lepších návrhoch. V tomto duchu ešte budeme prekladať návrhy. Týmto chceme dosiahnuť to, aby nezákonný vývoz hodnotných odpadov už nebol takým bežným úkazom. Ešte niečo k otázke financovania. Mne na tom až tak veľmi nezáležalo. Ja som k tomu neprekladala nepozmeňovací návrh, pretože podľa mňa sa toho aj tak nebude nikto držať. Dal som teda, prenechal som to hlasovanie výboru. Možno autorka tohto návrhu by mohla prepracovať svoj návrh a potom by som ho mohla podporiť ešte je tu snaha niektorých e, odvetví podporiť našu e, debyrokratizačnú tendenciu zo 6 na 5 e, pravidel. Vždy je to o tom istom. Podniky sa stiažujú, že je to príliš veľká byrokracia, my to sekneme na polovicu a potom je to druhá skupina, ktorá chce viac pravidiel. Ja si myslím, že by sme to mali prenechať. V súčasnom stave otvorená otázkou je ešte tá, či v budúcnosti telefóny, mobilné telefóny, holiace prístroje mm, sa budú môcť vymieňať 0 k 1. To znamená, že každý jeden sušič na vlasy sa môže priniesť do obchodu, aj keď si nekúpite zároveň nový, nové zariadenie, nový sušič. K tomuto nie sú e, celkom jednotné stanoviská ja som, eh, eh, keď som chodil do školy, eh, tak náš učiteľ už hovoril, že keď už je zákazník v obchode, tak ja urobím všetko preto, aby neodišiel s prázdnymi rukami. Myslím, že sa to dá vnímať aj inak, však ešte raz srdečne vďaka všetkým za spoluprácu. Ďakujem pekne. Obchody sú len obchodmi, nie sú to zariadenia na spracovanie odpadu. Bolo by vhodné zamyslieť sa nad tým, kde by sa to malo zhromažďovať, kam by sa to malo potom prevážať tieto zariadenia určené do odpadu. Teraz dostávajú slovo deňoví spravodajcovia. Prosím, 4 minúty maximálne. Katlin van eh, de Brand. Ehm, Ďakujem pekne. Ja takisto ako spravodajca by som sa vyjadrila k téme tohto návrhu. Som presvedčená, že sa nám podarí dosiahnuť lepší výsledok, ako bola pôvodná smernica a Viem, že sú tu rozdielnosti názorov z radov, ale som presvedčená, že sa nám podarí ich prekonať. Chcela by som sa sústrediť na niekoľko veci. Myslím, že sa musíme zamyslieť nad pôvodným návrhom a cieľom smernice. Keď sme sa tomu začali venovať, išlo o riadenie odpadu, ale teraz je tu mimoriadne dôležitý dôvod, ktorý tiež sa dostáva do hry. Súvisí to s ekonomickými účelmi a riadením našich zdrojov. prvom čítaní sme získali širokú zhodu v aplikovaní tejto smernice. Chceli sme pokryť čo najviac výrobkov tým, že sme otvorili rozsah pôsobnosti tejto smernice a chceli sme dosiahnuť to, aby potrebitelia využívali dlhšie svoje výrobky. Museli sme sa stanoviť konkrétne ciele. Isté, že Máme čoraz väčší počet odpadu z elektrických elektrických zariadení, ale musíme taktiež rozmýšľať o, e, o tom, ako to vníma spotrebiteľ. Musíme to uľahčiť čo najviac pre spotrebiteľa, aby sa čo najjednoduchším spôsobom mohol zbaviť svojho odpadu. A preto si myslíme, že by bolo vhodné zaviesť e, konkrétne miesta v predajniach, kde bude možné bezplatne zbaviť sa E, svojho použitého prístroja, napríklad elektrických zubných kefiek a tak ďalej. Je potrebné zachovať túto úroveň štandardu, je potrebné držať sa nášho zámeru. Myslím teda, že tohto sa musíme držať aj naďalej. Čo sa týka rozsahu pôsobnosti, o ktorom hovoril spravodajca, ja by som bola rada, keby sme možno to vnímali aj trošku osobnejšie. Napríklad ja osobne a moja skupina sa domnievame, že niektoré body by sa mali zachovať. Podľa nás nemá význam ísť proti širokému konsenzu, ktorý sa už podarilo dosiahnuť. Musíme sa snažiť o to, aby sme mali čo najudržateľnejší systém recyklácie zariadení, ktoré nakupujeme a využívame. Chcela by som poďakovať spravodajcovi. Vždy ďakujeme spravodajcom zo slušnosti, ale v tomto prípade to naozaj hovorím od srdca. Myslím, že správa je vynikajúca. Spravodajca odviedol naozaj eh, veľmi usilovnú prácu držal sa dohodnutých eh, bodov. Chceme, aby výsledok prvého čítania bolo jasné, silné stanovisko. V tomto smere máme veľké ambície. Myslím, že toto je odzrkadlené veľmi jasne aj v správe. Ešte sa chystáme predložiť isté eh, drobné pozmeňovacie návrhy, ale to gro už je obsahom správu, správy a budeme sa aj držať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tento tandem Florence van Brandt je už legendárny, čo sa týka tejto problematiky. Už to sledujeme celé roky. Pán Panajotov, nech sa páči. Um, Pán predseda, milí kolegovia, najskôr by som chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Florencovi a jeho kolegom za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli. Je pravdou, že prvé čítanie bolo veľkým úspechom a s veľkou väčšinou za najdôležitejšími otázkami, ktoré chceme vyriešiť touto smernicou. A som rád, že dnes môj kolega pán Florenc ešte stále pevne stojí za dohodou parlamentu v prvom čítaní vrátanie ich, svojich odporúčaní, ktoré boli pôvodne myšlienkami parlamentu. Veľmi podporujem prístup harmonizovaného spoločného trhu smernice VY, preto si myslím, že definícia výrobcu a sekundárneho trhu by mala byť európska. Pevný postoj za otvoreným rozsahom, ciele, spolahlivé záruky, boja proti nelegálnym dodávkam a adekvátne programy pokiaľ ide o jednotlivé zariadenia, by mali byť niečím, za čím stojíme. V tomto ohľade navrhované 0,2 eh, zberné programy sú výbornou myšlienkou a budú mať výborné výsledky. Dúfam, že budeme mať úspešné rokovania s radou a komisiou, preto aby sme dosiahli dohodu v druhom čítaní. Ďakujem za pozornosť. Danke, kolega Ďakujem pekne kolegovi Japanetovi, teraz pani Sabine Velc. Ďakujem pekne, ja by som tiež sa chcela poďakovať spravodajcovi. Ja som veľmi spokojná s návrhmi pána Florenca a myslím si, že stanovisko parlamentu v, v prvém, prejde v prvom čítaní. Ehm, však ehm, je to jedna vec, e, že môžem kritizovať teda môžem hlavne radu, akým spôsobom postupovala ona, hlavne v otázke teda zberu, respektíve recyklácie elektronického odpadu, to by mohlo zlepš- zlepšiť a keby som to však chcela ísť do, do, do detajlov, tak nemohla by som teda súhlasiť s tými návrhmi rady. Ale myslím si, že Európsky parlament a, a náš výbor so svojou heterogénnou pozíciu v podstate napokon sa no, dokázalo dohodnúť na takomto pomerne širokom kompromise. To je dobré, avšak e, čo sa týka eh, od exportu, tam sú ešte určité medzery, avšak eh, celkovo táto stanovisko vyzerá byť, že je dostatočne ambiciózne. Všetky zdroje, ktoré sú tu uvedené, sa o nich hovorí Biden, sa dajú spracovať iba jedenkrát. To znamená, že do roku 2016 musíme tých 85 recyklovať a to je nevyhnutné. Tiež eh, musíme ďalej rozširovať roz budú sa ďalej vyvíjať aj elektronické výrobky, aj um, návrhy rady s tými fakticky nízkymi kvótami, to považujem za zlý vtip, pretože už momentálne e, hrozne veľa zdrojov alebo prostriedkov jednoducho marníme a nič sa to ani ich návrhmi nezmení. E, tu sa hovorí takisto aj o e, surovinách. Napríklad nedávno Siemens povedal, že budú suroviny drahšie, pretože musia sa veľmi ťažšie dobývať rôzne suroviny a prakticky sa tieto niektoré e, suroviny zvýšili o 1000 až 3000 Takže je jednoducho potrebné e, tieto, tieto, tieto suroviny opäť alebo recyklovať, pretože jednoducho sa nebudú môcť nikde inde už získať. E, takisto otázka z toho, že musí e, ten výrobca vlastne iba raz zaregistrovať svoje výrobky namiesto na tých siedmých. Myslím si, že ten, e, e, tento potenciál od byrokratizovania sa však nebude môcť využiť zatiaľ. Takisto tu vidím aj určité nebezpečenstvo, že napríklad aj dopravná spoločnosť môže byť jednoducho zodpovedná za to, že to nebolo dostatočne registrované a podobne. Takže ja si myslím, že výrobca v každom členskom štáte alebo v tom, ktorom teda chce eh, dať si výrobok na trh, tak musí mať tam takisto aj eh, sídlo. A myslím si, že čo sa týka záujmov ochrany spotrebiteľa, musíme sa postarať o to, aby sa osobitne nakladalo s nanomateriálmi. Nanotechnológia zatiaľ e, síce sa hovorí, že je nebezpečná, nie je nebezpečná, ale je tu aj nezajímavá štúdia e, z Nemecka, ktorá takisto túto otázku opäť otvára. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Máme tu celú sériu ďalších rečníkov. Požiadal by som, keby ste sa e, keby ste držali tých tých dve, dvoch minút. Nasleduje Richard Zébel. Ďakujem pekne. Chcel by som poblahoželať Karlovi Hancovi za prácu. Myslím si, že jasné, že musíme jednoducho e, opatrne nábať s našimi obmedzenými zdrojmi a je treba jednoducho stále viac e, uplatňovať recycling. Avšak zároveň je potrebné sa dívať na túto otázku aj realisticky. Stále sú ešte určité e, nedostatky v našom systéme recyklačnom. Myslím si, že zároveň s touto smernicou musíme pouvažovať o tom, aké máme technológie k dispozícii, aby sme aj mohli tento elektroodpad lepšie spracovávať. A myslím si, že toto je potom ten ďalší krok, ktorý by za tým mal nasledovať. Takisto potrebujeme aj určitý dobrý e, základ, pre, právny základ preto, aby sa nejakým spôsobom nezneškodňoval elektronický odpad nelegálnym spôsobom myslím si, že ten návrh až taký ambiciózny nie je, ale viem, že je to väčšinou na člen, je to vlastne hlavne na členských štátoch, ktoré vlastne musia mať tú úlohu, že musia presvedčiť svojich eh, eh, občanov a musia kvázi vychovávať občanov Ehm, a táto vzdelávacia funkcia vlastne potom spadá ehm, na členské štáty, pričom komisia musí poskytnúť nejakým spôsobom nejaký, ke, ke bez systémy výmeny informácií o naostačených postupoch, pretože ako je to možné, že v niektorých štátoch je systém e, recyklovania, respektíve zberu odpadu výborne rozvinutý a funguje a niekde je to úplne na nule. Takže je potrebné e, s tejto veci pracovať, ak chceme sa niekam dostať. Ehm, sú tam niektoré ešte malé veci, ktoré som, o ktorých som uvažoval, takisto aj pán tak ako aj pán predseda povedal, Čiže obchody s elektronikou nie sú teda nie sú e, zberné suroviny a teda musia nejakým spôsobom zabezpečiť to, akým spôsobom e, majú zabezpečiť takýto zber. To nie je celkom také e, opravenie opravnené. Potom Európ, čo ďalej súhlasím s otázkou, že je potrebné zabezpečiť európske povolenie. Ehm, Mm, tiež si myslím, že nefunguje, nemôže to tiež tak byť, že tie, ktoré členské štáty majú funkčný systém, aj systém platenia poplatkov a podobne, iné štáty majú len akési povolenky a podobne a tým pádom tam sa takáto vec nepovažuje a neberie sa to vážne, čiže je potrebné e, z, v tomto zmysle je potom aj pozmeňujúci návrh e, 52 vlastne e, navrhuje, aby ten systém, ktorý tu je, je nepostačujúci a jednoducho potrebujeme zabezpečiť systém, ktorý bude funkčný, v ktorom členské štáty medzi sebou komunikujú a to je podľa mňa potrebné na vnútornom spoločnom trhu, aby sme toto mali. Potom, čo sa týka ochrany spotrebiteľa, e, keď e, myslím si, že keď niekto by mal vlastne už od dverí vlastne zabezpečiť tú um, zber odpadu. To sa mi zatiaľ nezdá celkom právne uh, eh, ale myslím si, že celkovo uh, návrhy Karla Franca, môžem podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Situácia v členských štátoch skutočne je rôzna. V Nemecku Prakticky e, každá tona odpadu predstavuje tona e, vysokej hodnoty. Ehm, a pritom sa, e, sa už aj u nás zbierajú elektronické odpady, napríklad televízory a podobne. Myslím si, že u nás už toto je. Takže či už niekto donesie, musí doniesť televízor do nejakého centra alebo do zberných surovín alebo do obchodu, v podstate to je podstatné, aby to niekto nehodil do, len tak do odpadu. A myslím si, že je potrebné, aby sme mali tieto kvóty a je potrebné, aby aj priemysel zároveň to už zabezpečil to triedenie. A teraz Colin Lepáš. Ďakujem, pán predseda. Ja sa najskôr pridám vo svojom poďakovaní a blahoželaním spravodajcovi, pretože text je veľmi dobrý, ambiciozný a teším sa, že tam boli niektoré nápady aj z mojej strany. Teším sa tiež, že máme tu 5-percentné opätovné použitie ako cieľ a že návrh komisie a rady o financovaní bol akceptovaný zo strany nášho spravodajcu. Dve drobné pripomienky. Kontrola vývozu, toto je stále slabé a potom právne povinnosti sa netýkajú výrobcov sa, nikoho okrem výrobcov, hoci toto by bolo treba ešte revidovať. E, potom je tu veľký bod nezhody. To sa týka európskej definície alebo mm, nielen európskej definície výrobcov. Toto je zásadná otázka, ale inak správa je veľmi dobrá a my sme s ňou spokojní. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Karl Schlüter. Uh, Nemali by ste byť takí frustrovaní, že až sa stanete komunistom, ale keď budete písať správy ako ty, tak sa, táto, tak sa môžete pridať k zeleným. Sme spokojní s tým, čo ste urobili. Myslím, že ste plne rešpektovali prvé čítanie a zapracovali ste otvorený rozsah, zlepšili ciele a mm, preklenuli ste tie prázdne medzery. Všetko je znovu na stole, to je veľmi dobré a mm, myslím, že máte pravdu. Musí to byť jednoduché pre spotrebiteľov, ale ja nechcem stratiť možnosť e, aj e, maloobchodníkov, aspoň na tých nižších úrovniach, aby sa aspoň tie drobné veci dali opätovne použiť, teda vrátiť. Mohlo by to byť ekonomicky e, múdre alebo e, správne a, a oni vám povedia, že je to drahé. E, Čiže bolo by, malo by byť možné nechať veci priamo v obchode. Mala by to byť určitá obmedzená zodpovednosť, pretože niektoré z týchto obchodov sú veľké, samozrejme, že sú výnimky, ale už máme e, celoplošné výnimky pre niektoré z nich. Jedna vec, Karl Heinz, e, ktorú chcem dodať, a to sú nanomateriály. Máme veľmi skromné pozmeňujúce návrhy k nanomateriálom E, komisie ešte stále čakám na odpoveď na moju správu 2009. Ešte stále netrpezlivo čakám. Ešte pár mesiacov počkám, ale potom už nebudem taký zdvorilý. A mali by sme tu mať nanoaspekt e, a jediná vec, na, čo, na ktorej sme sa zhodli, je, že komisia musí urobiť ho, vyhodnotenie o rizikách spojených s nanooblasťou a identifikovať to uh, a zapracovať. Teda toto by sme mali znovu mať v nariadení. A na záver, myslím si, že celá myšlienka, to, že to voláme odpad, to je bizarné. Ja by som to nazýval mestskými baňami. Toto sú všetko materiály, ktoré sa dajú spracovať e, a zberné ciele by mali byť vysoké, pretože je to zdroj. Sú to teda mestské bane. Good. Karl-Heinz Florenz si môže vybrať medzi komunizmom a ekologizmom. Môže sa teraz sám slobodne rozhodnúť. Peter Líze, ďakujem, pán predseda. Rád by som podporil to, čo povedal Karl-Heinz Florenz a taktiež všetkých tých kolegov, ktorí hovorili po ňom naozaj sa ocitáme v naozaj šialenej situácii, že napríklad v prípade vzácných zemín máme tesnú situáciu, dochádza k dramatickému nárastu cien, v mnohých oblastiach sa to prejavuje. Isté, že nie je to jednoduché recyklovať tieto súroviny. Pred dvoma týždňami som sa na to pozrel v mojom volebnom obvode. Je to ešte iba v plienkach, ale naša legislatíva nie je zameraná na najbližšie týždne, ale na najbližšie roky, desaťročia, keď sa budeme postupne snažiť opätovne zhodnocovať tieto suroviny, tak získame mnoho. V opačnom prípade sa dopustíme chyby. Čo sa týka osvetľovania a zaradenie na osvetľovanie, výrobcovia práve teraz pracujú na tom, aby vzácne zeminy e, recyklovali z týchto svietidiel, ale to sa podarí, iba ak bude mať rozumný e, systém zhromažďovania týchto e, použitých výrobkov. Mali by sme sa snažiť to, čo sa už v Európe robí, posunúť na celú európsku úroveň. Chcel by som podporiť najmä návrh 53, to sa týka maličkých zariadení. Tu som spolupracoval s kolegom Skilakakisom. Skilakakisom sme tento návrh e, takmer totožne. Myslím, že budú možné kompromisy v tomto smere. E, myslím, že v prípade mnohých e, malých zariadení sa zaviedol už v mnohých mestských častiach systém kontajnerov, zberných kontajnerov, ale musia byť k dispozícii a v blízkosti svietidla, žiarovky, napríklad žiarivky, tie sa nesmú hádzať do kontajnerov, pretože inak sa rozbijú, uvoľní sa ortuť a máme problém. Myslím, že toto by sa malo odozdávať v obchodoch. Mnohí to robia dobrovoľne, mali by sme ich v tom podporiť. A tí, ktorí sa zdráhajú, tých by sme mali trošku viac motivovať. A to môžeme takýmto návrhom. Môžeme zaviesť aj lehotu, ale od istého času by to jednoducho malo už fungovať. Ešte otázka na spravodajcu, to sa týka aj oblasti svietidiel a žiaroviek neustále dochádza k vyššiemu topeniu, napríklad LED lampa a to svietidlo sa čoraz viac e, spájajú. Na prípade LED nebolo by vhodnejšie, že z toho urobíme jednu kategóriu, pretože inak to bude nepochybne veľmi komplikované nejako to regulovať, ak budeme mať výrobky, kde to bude integrované, ale podľa našich pravidiel sa to bude musieť umelo oddelovať. Podľa mňa to nedáva veľký zmysel. Ďakujem. Ďakujem pekne, Sophie Okony. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, vystupujem v, vo svojom mene a v mene Françoise Grostet, ktorá tu dnes nemohla byť. Najskôr blahoželáme pánovi Florencovi za, k tejto správe, ktorá je veľmi ambiciozná a je to zásadná správa. Máme tu 9 miliónov tón odpadu v celom svete, ktoré sa dnes zberajú vo svete. A musí tu byť väčšia kontrola na európskej úrovni, hlavne pokiaľ ide o cezhraničné presuny odpadov e, z elektronickej oblasti alebo elektronického odpadu a musíme výrobcov a distribútorov stimulovať, aby vytvorili primerané systémy zberu. Správa tiež hovorí, že sa musíme obrátiť aj na spotrebiteľov. Je nevyhnutné v našich očiach, aby sme ich stimulovali, aby mali osobnú, osobný záujem na spracovaní odpadu prostredníctvom tejto spoločnej valorizácie. Musí tu byť skutočná, skutočný pedagogický prístup, napríklad otázka mobilných telefónov. My všetci máme niektorí z nás teda staré mobily, pretože nevieme, kam ich dať a tu je potrebný pedagogický prístup. To ste zdôraznili a veľmi opravnene. Tri alebo štyri pripomienky, ako povedala Corinne Lepage, def, európska definícia výrobcu, ak chápeme tú vôľu administratívneho zjednodušenia tejto oblasti, hlavne záujem harmonizovať národné registre výrobcov. Táto európska definícia výrobcu sa nám zdá riziková v mnohých ohľadoch. François Grostet to pripomenula počas prvého čítania teda európsky výrobca, ktorý bude podliehať voľnému obehu výrobkov v rámci legislatíve o odpade a zvažovať, že odpad cirkuluje vo všetkých členských krajinách, že sú tu environmentálne rizika, katastrofy kvôli tejto turistike odpadu. Je ťažké kontrolovať v každej členskej krajine e, výrobcov, ktorí nerešpektujú pravidlá a je tu, nie je tu možné pre výrobcu zistiť, e, ktorá členská krajina financuje zber takéhoto odpadu ak on sám to priamo nebude robiť, pretože konkurenčné právo mu zakazuje zistiť, aký je ten okruh o, obehu. Po druhé, veľké fixné zariadenia, musíme tu mať veľkú právnu bezpečnosť, aby sme nevylúčili e, niečo dôležité z rozsahu pôsobnosti smernice. Recyklácia, e, valorizácia, umožnenie dosiahnutelných výsledkov, transparentnosť e, zberných a recyklačných e, nákladov a osobne e, si myslím, že sa musíme zamyslieť, ako povedal môj kolega Šliter, na mikropodnikmi a malými podnikateľmi, ktorí nemajú priestor a prostriedky na to, aby zabezpečili tento zber. Na to sa treba pozrieť. A na záver, e, príloha 3 správy sa týka kategórií elektronických zariadení. Prečo e, oddelujeme e, žiarivky od lamp? Čoraz viac je to súčasť jedných spoločných zariadení, takže mali by sme sa na to pozrieť, ale budeme to o tom hovoriť s našim kolegom Florencom Lee neskôr. Ďakujem. Karin Karbach. Nach all den po všetkých tých chválach je mi takmer ľúto, e, že sa ma to vôbec netýka, že som sa nepodielala na príprave tejto správy, kolega Florenc. E, jedna prozba. Myslím, že naozaj pre malý obchod e, a pre špecializované predajne by toto bola vynikajúca príležitosť, pretože Pôvodne pochádzam z odvetia marketingu a vieme, že sa každý rok meniajú celé milióny, aby sa nadviazol práve tento kontakt s malým obchodom. Je to už zadefinované e, v samotnom v e, samotnej predlohe, že ide o malé spotrebiče. Teda ja tu nevidím nejaké riziko, že by sa z malých predajní stali nejaké zberné suroviny. Ešte e, by som povedala, že nie celkom dobre chápem pojem príslušné elektrické spotrebiče Myslím, že sú e, v tomto smere rôzne interpretácie, ktoré by mohli e, viesť e, k nezrovnalostiam vo význame. Ešte kolega Gerbrandy na záver. Er Ďakujem pekne. Chcel by som sa pripojiť k tým, ktorí ocenili prácu pána Florenca nielen pokiaľ ide o obsah, ale aj o tom, ako rýchlo odviedol túto prácu a dosiahol pokrok v smernici. Musíme byť opatrní. E, samozrejme, že ja som pracoval v roz, s rozličnými zdrojmi a chceme, aby všetci platili za svoj odpad. Myslím, že musíme e, pracovať e, veľmi rýchlo v tomto návrhu a e, rada ma týmto ohorila svojou prácu. Samozrejme, že chceme byť efektívni, ale tu sú špecifické problémy. Musíme mať jasno ohľadom nákladov, rizik a tak ďalej. A vždy ide o tých istých ľudí. ktorí vytvárajú tony a tony odpadu a podľa mňa je veľmi dôležité um, práve dbať na tie veľmi vzácne zdroje. Ďakujem. Teraz komisia. Zoledad Blanco Magudo z Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. Okay. You, would... Ďakujem, pán predseda. Chcela by som začala tým, že poďakujem spravodajcovi a jeho kolegom za intenzívnu prácu, ktorú robili v tejto agende. Uh, Všetci súhlasíme s tým, že táto smernica je dôležitý krok vpred v, na našej ceste k, e, k sebestačnejšej Európe a to sa odzrkadľuje aj v tej intenzívnej práci, ktorú tri inštitúcie vložili do tejto agendy. V prvom čítaní každá z inštitúcií identifikovala spoločnú pozíciu a spoločná dohoda ale nebola dosiahnutá. Takže teraz v druhom čítaní Všetky inštitúcie budú musieť urobiť ústupky a je tu pred nami určitá práca, hoci ja verím, že dokážeme dosiahnuť dohodu s podporou Európskej únie, aby Európska teda únia bola sebestačnejšou spoločnosťou. Chcela by som stručne reagovať, pán predseda, na niektoré z najdôležitejších otázok, ktoré sú v návrhu správy. Niektoré z nich E, ústne predložil pán Florenc. E, dnes e, spravodajca navrhuje, aby Výbor ENVY podporil zapracovanie fotovoltaických panelov do rozsahu pôsobnosti smernice. Komisia súhlasí, že zber a spracovanie fotovoltaických panelov by sa malo zabezpečiť medzi posledným hlasovaním v plenárke a a týmto návrhom výboru Envy komisia vypracovala štúdiu o dopade takéhoto začlenenia do rozsahu pôsobnosti a teraz vám môžem povedať, že výsledok tejto štúdie ukazuje, že environmentálny prospech zberu surovín je dôležitý v tejto oblasti. Návrh správy tiež zdôrazňuje dôležitosť dosiahnutia ambicioznych e, cieľov zberu v blízkom e, časovom rámci a toto zdieľa aj komisia. Chceme diskutovať o podrobnostiach, ako tieto ciele definovať preto, aby sme boli ambiciozní, féroví a um, aby sme to mohli dosiahnuť. Pán Florenc hovorí o nelegálnom vývoze uh, elektronického elektrického odpadu. Ja vás ubezpečujem, že toto bol dôležitý cieľ návrhu komisie, aby sme znížili nelegálny export e, takéhoto druhu odpadu tým, že bremeno dokazovania bude na pleciach tých, ktorí chcú vyvážať Otázka e, spočíva v tom, aby sme osvetlili problematické oblasti, ako umožniť vývoz použitých elektric- elektrických elektronických zariadení a efektívne zastavili nelegálny vývoz odpadu, ktorý e, je e, zakrytý pod tým názvom použitý elektrický elektronický materiál. Budeme pracovať e, na tom, aby sme našli akceptovateľný spôsob, ako dosiahnuť tento cieľ. Návrh správy tiež zdôrazňuje európsky prístup k povinnostiam výrobcov preto, aby sa zabezpečilo to, že smernica nevytvorí e, e, dodatočné administratívne bremeno v tejto oblasti. Toto je znovu cieľ a prístup, ktorý e, komisia schvaľuje. Toto je zvlášť relevantné napríklad v cezhraničných predajoch na diaľku. Povinnosť distribútorov, aby ehm, vzali naspäť drobný elektronický materiál, to hovorí aj spravodajca. Komisia nemá námietky proti takémuto návrhu. Spravodajca tiež hovorí, že komisia by mala mm, poveriť Európsku agentúru pre štandardizáciu, aby bola aktívna v tejto oblasti. A chcem pripomenúť, že máme návrhy uh, v rámci programu LIFE o rozvoji takýchto štandardov o ich vývoji a Európska organizácia pre štandardizácia už bola kontaktovaná v rámci tohto projektu. Jedna vec, ktorú by som tiež chcela pripomenúť, je, že diskusie o tejto smernice sa uskutočňujú v rámci e, procesu preskúmania a tento vylučuje určité prvky smernice z diskusie, konkrétne tie, ktoré sa nie, nie sú zahrnuté v pôvodnom návrhu komisie, alebo nazýva sa to biely text. Výbor Envy vo svojom prvom čítaní upozornil na potrebu prediskutovať podrobnosti o finančných povinnostiach výrobcov a návrh správy pána Florenca opakuje túto potrebu diskutovať. Chcem zdôrazniť, že hoci musíme sa zhodnúť so spravodajcom. Toto nebolo súčasťou preskúmania. Ďalšia oblasť, kde má komisia obavy, je tá, že akákoľvek zmena rozsahu pôsobnosti smernice musí byť navrhnutá, keď budeme mať štúdiu dopadu. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že naše rozhodnutia by mali byť založené na dôkazoch, na faktoch a teda musíme sa držať tohto základu a mať diskusiu o zmenách rozsahu pôsobnosti, až keď budeme mať výsledky štú, dopa, štúdie dopadu. Na záver, pán predseda, ako som povedala na začiatku, pracovali sme. Máme pred sebou ešte veľa práce a dúfam, že spoločne uspejeme a môžete počítať s komisiou, že vás podporíme v tomto procese kdekoľvek a kedykoľvek to bude potrebné. Ďakujem pekne. Thank you very much, Madame Angudo. pani Angudo, za vysvetlenie komisie. Teraz eh, si počujeme radu. Beata Višnevský z polského predsedníctva je pripravená, aby nás informovala o tejto oblasti. Prosím, máte slovo. Vítam, e, šanovní e, państwo e, posłowie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Srdečná vďaka za to, že mám dnes príležitosť hovoriť tu pred vašim výborom. S veľkým záujmom som si vypočula celú túto rozpravu. Rada by som povedala toľko, že polské predsedníctvo rady v druhom čítaní e, chce spolupracovať s Európskym parlamentom veľmi intenzívne. Dúfame, že spolupráca so všetkými ostatnými európskymi inštitúciami bude prebiehať hladko s Európskou komisiou aj s Európskym parlamentom. Chcela by som zdôrazniť, že druhé čítanie tejto smernice vnímame ako prioritu nášho predsedníctva. Budeme sa snažiť urobiť všetko, čo bude v našich silách, aby sa podarilo dosiahnuť dohodu v druhom čítaní. Už dva roky prebiehajú práce na tomto návrhu smernice. Rada chce naozaj sa intenzívne snažiť o to, aby to už nadobudlo účinnosť. Tento návrh smernice súvisí so stratégiou EU e 2020 a tiež s efektívnosťou využívania zdrojov. Dúfame, že čo skoro budeme mať k dispozícii konkrétny plán k tejto téme, teda k efektívnosti využívania zdrojov e, a že táto smernica o odpadoch z elektrického a elektronického zariadenia naozaj e, zapadne do celého tohto konceptu budú to, dúfame, e, prvé pozitívne príklady aplikácie tejto smernice. Chcela by som zdôrazniť, že Polsko a polské predsedníctvo naozaj bojuje za to, aby ekologická legislatíva naozaj chránila životné prostredie a že riadenie zdrojov, aby prebiehalo tak, ako má. Teda predovšetkým prevencia, ale aj boj proti nezákonným postupom. Chceme vytvárať takú legislatívu, ktorá nebude umožňovať žiadne šedé zóny, žiadne medzery. Keď hovoríme o tejto smernici, mám na mysli predovšetkým nezákonné hromadné skladky a nezákonný vývoz odpadu z elektrických elektronických zariadení. Toto rezonovalo aj v tejto rozprave napokon. Okrem toho je dôležité, aby právo, ktoré tu zavedieme, aby e, taktiež zajistovalo právnu istotu a aby došlo aj k zjednodušeniu pravidiel, aby sme odborovali byro- byrokraciu. Teraz by sa pravda nadviazala na jeden z najdôležitejších prvkov tejto smernice. Moji predrečníci to taktiež spomenuli. Ide o definíciu výrobcu. Navrhli ste európsku definíciu a podľa nás to môže viesť k problému aj vo fáze aplikácie tejto smernice. Veľmi zdlhavo sme o tom rokovali. Rokovali sme o možnostiach poňať túto definíciu tak, aby platila aj táto európska definícia, aj národné osobitosti, ale členské štáty majú skúsenosti, na základe ktorých nie sú ochotní na tento návrh pristúpiť. Myslím, že len národná definícia výrobcu umožní členskému štátu pôsobiť v istej sfére a taktiež bojovať proti problémom nezákonného odkladania odpadu, ako aj bojovať s problémom nezákonného vývozu odpadu. Myslím, že iba na národnej úrovni e, sa s tým dá naozaj efektívne bojovať. Ako nástroj je to veľmi dôležitý nástroj v rukách členského štátu. Myslíme si, že tak by to malo ostať aj naďalej. Je to naozaj mimoriadne dôležitý prvok eh, pre naše predsedníctvo, teda táto národná definícia výrobcu. Je to dôležité aj pre ostatných členov rady. Veľmi sa tešíme na spoluprácu s Európskym parlamentom. Budeme ochotní spolupracovať s vami. Zároveň by som sa rada poďakovala pánovi spravodajcovi. Naozaj ste bleskovo vypracovali túto správu. Boli ste pod veľkým časovým tlakom teraz, v druhej polovici roka. A času nemáme veľa a pritom by sme potrebovali eh, diskutovať o všetkých podrobnostiach dosť podrobne. Ďakujeme pekne, pani Višnevská. Veľmi nás teší, že to vnímate ako prioritu svojho predsedníctva. Viem, že pán minister sám je vedcom a inžinierom a bude sa preto snažiť o výsledok ešte počas vášho predsedníctva. A teraz dávam opäť slovo spravodajcovi. Ešte raz mu ďakujem v mene všetkých. Všetci mu ďakovali, tak aj ja mu ďakujem. Karl Heinz Florence, nech sa páči. Niekoľko pripomienok k tomu, čo tu zaznelo. Myslím, že sa nebudem môcť vyjadriť k všetkému, ale predsa len k niektorým bodom sa budem musieť vyjadriť. E, Zašiel by som kolegom Gerbrandym. Trafili ste naozaj klinec po hlavičke a tým má citlivé miesto. V legislatíve e, sme urobili mnoho chýb. Aj v celkovej politike odpadu. Keď sa pozrieme, e, koľko odpadu sa v Európe spaľuje a koľko málo sa recykluje, Musíme si položiť otázku, či je to chyba sektora výrobcov alebo e, nás, legislatívcov. Myslím si, že my ako legislatívni musíme urobiť všetko preto, aby sme to legislatívne pokryli a preto sa o to snažíme aj v tejto smernici. Ak si stanovíme vysoké ciele zhromažďovania odpadu, automaticky to bude zaujímavé aj pre podniky e, snažiť sa získavať tieto e, suroviny, zhodnocovať ich, vyvíjať technológie. Iba takto sa to podarí v prípade politiky odpadov nemáme žiadny ďalší vývoj. A v prípade recyklácie e, nie sú žiadne ďalšie možnosti využívania. Musíme využiť všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii. Celkové smerovanie je správne, ale ešte stále sa spaluje príliš veľa odpadu. Keď skonštatujeme, že došlo k chybám, musíme to predsa zmeniť. Teda myslím, že to bola veľmi dôležitá pripomienka a ďalšou dôležitou vecou je, či povedomie u občanov naozaj je, koľko ľudí nevedomky vyhadzuje elektronický odpad do bežného odpadu, zmiešaného odpadu, je to naozaj veľmi smutné. Musíme apelovať na členské štáty, aby boli ofenzívnejšie v tomto smere. Je mm, celý rad nových členských štátov, po rozšírení UV12, ktoré sa zlepšujú a mnohé sú dokonca na tom lepšie ako niektoré staré členské štáty. Isté to nie je len otázka peňazí, je to otázka motivácie. To som chcel ešte vypichnúť. Mojej rakúskej kolegyni ja by som povedal toľko, že čo sa týka tých, toho nabiehajúceho ehm, faktora máme tu ehm, celkové počty. Počúvam, že z Rakúska je veľmi reálne stanoviť presnú percentuálnu sadzbu toho, čo naozaj predstavuje celkového množstva odpadu elektronický odpad. V mladých členských krajinách je to trošku ťažšie, ale ešte stále je to spravodlivejšie urobiť takto, ako toto uvádzanie na trh. Nové krajiny teraz veľa nakupujú, ale nebudú schopní e, spracovať e, také veľké množstvo odpadu neskôr. Myslím, že by bolo spravodlivejšie, keby sme sa uberali takouto cestou. Komisia nepochybne bude musieť e, prežiť nejaké návrhy. Pani Lepáš, o vás by som vyzval. Tvrdíte, že právneho hľadiska máte isté výhrady. Ak je tomu tak, e, som ochotný e, o tom hovoriť. Ja nie som právnik. Ak sú nejaké nedostatky v tomto návrhu, veľmi radi ich napravíme. Padlo tu mnoho otázok. mnoho vecí, na ktorých sa zhodneme. Ešte rád by som motivoval komisiu na záver v tom, že stanovenie štandardov e, je naozaj veľmi rôznorodé. Niektoré krajiny k tomu pristupujú ročne, niektoré viacročne. Je to príliš nejasné, vágne. Musíme to upresniť. Komisia je síce na dobrej ceste, ale rada by mohla byť v tomto smere ešte ambicioznejšia, je potrebné prekročiť svoj tieň v tomto smere. A musím spomenúť e, aj Nemecko, pretože Nemecko je dosť osobité, nechce často pristúpiť na e, žiadne európske pravidlá a normy. E, pani zastupkynia rady, čo sa týka európskeho pojmu výrobcu, ja som pred 22 rokmi prišiel do tohto parlamentu a Sníval som e, o spoločenstve pokoja, o, o obrovskom vnútornom trhu. Hovorili sme o hospodárských otázkach, o európskych pravidlách a práve keď sa pokazí televízor, zlyhávajú európske pravidlá. To predsa je nepripustné. Sú tu podniky, ktoré sú ochotné na tom pracovať, e, snažia sa zarábať na tom. Umožníme im to. Ďakujem. Ja. Dank. Ďakujem pekne. Týmto sme vyčerpali túto rozpravu. Lehota pozmiacich návrhov je 12. september o 18. hodine. Hlasovanie v úvore prebehne 4. októbra. na schôd výboru. Teraz prejdeme k poslednému bodu na našom programe. Aj toto je dosť rozsiahla téma. Ale uvidíme, ako to dopadne, pretože už je štvrtok popoludní o 5. To e, budeme, bude nás to už asi trošku len menej vo výbore, ale napriek tomu sa tejto téme budeme venovať. Teda budeme sa konkrétne venovať biocidným výrobkom. Spravodajkyňou je Krista Klas. Pani spravodajkyňa, vy ste na tomto pracovali. Na téme, ktorá je široký rozsah a prakticky sa s ním stretávajú ľudia každý deň v domácnosti, takže vypočujeme si pani spravodajkeňu. Ďakujem pekne, pán predseda, a ja teraz e, to, e, tak ako povedal aj koordinátor, všetci najdôležitejší ľudia sú tu prítomní. Téma je aj taká dosť osobitná alebo osobitá. Aj Karl Heinz Florenz e, vlastne má pravdu v tom, že na tomto neexistuje zatiaľ žiadne, k tomuto žiadne európske nariadenie a a um, ehm, musíme, keď chceme niečo robiť pre životné prostredie, tak takisto musíme uh, zabezpečiť legislatívu aj pre biocidné výrobky a ich umiestňovanie na trh. Ehm, stretli sme sa aj s odborníkmi, ďakujem všetkým kolegom aj sekretariátu, ktorí veľmi dobre spolupracovali aj počas letnej prestávky um, pretože sme v druhom čítaní a čas beží, preto sme museli tú diskusiu už dať na dnesné popoludnie. Um, s, um, dúfam, že nikto si už nemusí, že už každý si aj všetko prečítal. A teraz, čo sa týka spoločných bodov, tam môžem povedať, že prakticky polovica našich pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme my predložili, boli, e, bo, prešli na rade a my sme tým pádom mnohé z našich požiadaviek sa nám, doka- sa nám podarilo presadiť. E, takisto, čo sa týka pri princípu um, s, k autorizácii takisto k otázke eh, ochrany vôd a podobne. Potom sú tam niektoré výrobky, ktoré sú náhradnými výrobkami. Tí, dos, tí namiesto 10 eh, rokov eh, sa budú zavádzať do 7 rokov. Potom hm, tie PPT, to sú, je kritérium pre jednotlivé um, látky, e, tiež to, mm, e, doteraz nebolo žiadne označovanie. Je tu, existuje tu označenie rizika aj označenie nanomateriálov. To bola veľká požiadavka nášho výboru a takisto máme tu aj, e, sme prijali aj definíciu citlivých látok a takisto um, boli prijaté určité pozmenujúce návrhy, takže my sme boli doteraz tým pádom spokojní v tejto otázke. V niektorých e, iných otázkach ďalej tiež rada prijala návrhy parlamentu, ako napríklad výnimky z kritérií a podobne potom ďalšie pomenovania výrobkov, ale to my sme nechceli vyčeraknúť e, ďalej Máme, mali sme 101 pozvoňujúcich návrhov, to je bolo dosť veľa na druhé čítanie, avšak ale podstatné v tom je, že sa našli um, mnohé zhody, mm, ale niektoré aj neshody Niektoré boli politicky ovplyvňované a jednoducho mali by byť, alebo budú musieť byť vyčistené práve parlamentom. Mnohé pozmeňujúce návrhy však sú čisto takej technickej povahy, ehm, sú, sú tam otázky ehm, ktoré sú, e, tieto technické veci sú vlastne konzistentné v texte a komisia potom by nám mohla niektoré veci ešte vysvetliť, aj keď aj v dôvodovej správe e, je tiež uvedené, že je tam ešte pozmenujúci návrh. E, čo sa týka hlavných bodov, predovšetkým pre mňa je dôležité, aby to bolo v rámci delegovaných aktov aby to tak týmto spôsobom prešlo a treba to, aby aj parlament ešte raz vyjadril tým, tomto zmysle takisto vo vykonávacích ustanoveniach a takisto, čo sa týka článku 70, kde ide o ustanovenie poplatkov. Um, tu takisto by bolo dobre, keby to zostalo pri detelegovaných aktoch. Takisto je dôležité, že spoločný stanovisko predpokladá, že um, látky, ktoré um, sú zisk získavajú, e, majú povolenie, tie budú len v zozname číslo 1. To vlastne e, bolo takto aj v prvom čítaní. Tiež e, sa nedá ťaž, sa ťažko pochopiť, že rada vypravila určitý taký kvázi dobrovoľný zoznam látok, ktoré ešte stále sú, sú tam niektoré látky, ktoré vlastne splňajú alebo budú môcť mať akýsi zjednodušený systém e, udelovania povolenia. E, myslím si, že e, by to malo byť tak, ako to parlament schválil preto by som bola opäť za to, aby to, parlament, aby to komisia opäť e, tak e, predložila, ako to bolo v tom pôvodnom návrhu parlamentu. Potom my sme v prvom čítaní takisto hlasovali, že od roku 2017 e, by malo byť spoločné povolenie na uvádzanie na trh všetkých, všetkých 17 výrobkov, čo, ktoré splňajú kritériá ehm, a v podstate rada som povedala, že vo veľkej časti teda je to ešte všetko v kompetencii jednotlivých členských štátov a že rada môže hrať iba koordinačnú úlohu a v podstate um, do roku takisto 2020, že sa to teda udeje v dvoch stupňoch udelovanie ehm, povoleniek v prvej fáze a v druhej fáze. Avšak ehm, keď e, okrem toho e, rada paušálne produkty také sú to rôzne sú, sú tam rôzne špecializované látky, ko ktorým teda rada e, výnimku, respektíve to neriešila. Potom takisto našim cieľom bolo, aby došlo k lepšej a inovatívnejším výrobkom, ktoré, aby sa vyvíjali také výrobky, ktoré čo najmenej poškodzujú životné prostredie a aby teda biocidné výrobky boli, boli len také, ktoré teraz splňajú prísne kritéria, aby len tie boli povolené. Avšak je potrebné teda zabezpečiť e, prísne kritéria. A preto e, sme navrhli teda ten dvojstupňový e, systém udelovania povolení a teda v tom prvom, z, ča, prvej časti sú to to biocidné výrobky, až keď majú toto povolenie, potom môžu tento výrobok výrobcovia klásť na trh. A potom od roku 2017 by mal existovať európske povolenie pre všetky tieto výrobky s, tejto, s výnimkou tých látok, ktoré vlastne nebudú splňať tieto kritéria. Myslím si, že na tomto by sme mali aspoň trvať. Potom, čo sa týka poplatkov, Myslím, že tu požadujeme tu jasné um, nariadenie alebo jasnú legislatívu. Jednoducho podniky musia vedieť, že aké náklady budú musieť, alebo čo ich to bude stať, keď budú teda eh, uplatňovať si eh, možnosť získania povolenia pre tieto jednotlivé látky a musia si to naplánovať, aby to mohli do, prefinancovať, ale e, myslím si, že nejaké rôzne iné e, dobrovoľné alebo, alebo ľubovoľné e, poplatky, ktoré by mohli niektoré agentúry alebo niektoré členské štáty uplatniť, to, tomu, proti tomu by sme boli, by sme chceli, aby to bolo rovnaké e, na európskej úrovni, aj aby sa o tom rozhodovalo aj prostredníctvom delegovaných aktov. Takže potrebujeme taký trh, čo sa týka biocitných výrobkov, ktorý, keďže to je malý trh, tak musíme naozaj dbať aj pre, na to, aká je efektívnosť eh, poplatkov a nákladov, pretože eh, nemôže to tak byť, že teraz nejaký výrobca sa rozhodne, že si teda eh, to nechá schváliť len tam v tom štáte, kde to je napríklad najlacnejšie. Ďalej E, naše požiadavky, ktoré sa týkajú na e, naše požiadavky k kritériám pre trvalo e, používanie biocidných výrobkov sa nám nepodarilo, do, alebo rada nám nevšetky prijala a je potrebné však zabezpečiť informovanie aj o spotrebiteľov alebo užívateľov o bezpečnom používaní týchto výrobkov. Myslím si, že to je tiež veľmi dôležité, aby osoba, ktorá s nimi nakladá, veľmi dobre bola informovaná. Ehm, takže myslím si, že potrebujeme aby zabezpečiť, aby s nimi nakladali len profesionáli. Ďalej v prvom čítaní sme dlho diskutovali o formulácii toho, akým spôsobom označovať tu existujú určité skúsenosti, keď sa teda keď sa niektoré predmety alebo výrobky dostali do kontaktu s e, biocidmi napríklad e, s, neznamená, že potom už e, obsahuje napríklad, keď nejaká kniha sa dostala do kontaktu, to neznamená, že teda bude obsahovať tú, túto látku. Mm, takisto my sme nevedeli prísť na to, akým spôsobom zabezpečiť e, správnu formuláciu na takéto prípady. A som ale presvedčená, že chceme, že nám všetkým ide o tú správnu vec, len musíme nejakým spôsobom nájsť, ako to dať tak na papier, aby sme to vyjadrovalo to, čo si vlastne väčšina myslí. Čo sa týka ochrany um, živočíchov, my sme spolu s komisiou prv- v prvom čítaní myslím si, že sa to eh, odhlasovalo, ale myslím si, že teraz eh, je, sú tu už určité eh, dobré návrhy. A myslím si, že sú, e, sú a je to dobre zacielené, na, je to dobre zacielené tak, aby sa nediali veci, ktoré nie sú potrebné alebo zbytočné. Čo sa týka nanomateriálov, e, my sme to vtedy na to poukazovali, keď sme robili nariadenie o nových potravinách ale tam sa to nevyskytlo a komisia pred, mala predložiť do konca roka novú definíciu. E, ja som tu tiež pripravila určitú formuláciu novú. Asi by komisia mohla povedať, že kedy túto definíciu predloží a ako to teda vyzerá s, tým, s tou definíciou. No už, milí kolegovia, ja som sa tiež divila, nevedela som pochopiť, že prečo rada e, poprehadzovala jednotlivé články a teraz musíme pracovať s inými poradovými číslami e, jednotlivých článkov, čo nám teraz tú prácu stiažilo a teda keď e, chcem povedať, že keď si to budete čítať, čítate to ako celý jeden spoločný balíček, aby to bolo celé ako si zrozumiteľné. A myslím si, že my sme chceli tento spoločné stanovisko zlepšiť a dúfam, že sa nám to podarí v druhom čítaní aj dosiahnuť dohodu. A som teda zvedavá, aký, aké ďalšie poznámky ešte alebo návrhy ešte k tomuto prídu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Kriste Klas, za jej prezentáciu pozmeňovacích návrhov v druhom čítaní. Opäť tu máme problém eh, ako v predchádzajúcom eh, bode o elektroodpade, že na vnútornom trhu, či sa budeme držať európskych riešení alebo 27 rôznych národných riešení. Opäť tu nie je príliš veľká dôvera v európske riešenie. Všetci si chcú ponechať svoje vlastné povolenia, svoje vlastné definície. Čo sa týka vyhliadok vnútorného trhu, predsa by sme sa mali skôr alebo neskôr posunúť na úroveň európskeho riešenia. Máme tu dvoch teňových spravodajcov. Dani Jorgensen je prvý a Korin Lepáž je druhá. Nech sa páči. Tak for det her, formand. Eh, lad mig starte med at sige tak til... Ďakujem pekne. Najskôr by som sa rád poďakoval pani Klas za tento veľmi dobrý text. Je v ňom obsiahnutých naozaj veľmi mnoho pozitívnych bodov. A úvod, ktorý nám predniesla, bol naozaj veľmi dobrý. A do veľkej miery som súhlasím. Ďakujem jej najmä za to, že zdôrazňuje, aké dôležité je vypracovať smernicu o udržateľnom využívaní biocidov. Toto je dôležitý aspekt aj pre moju politickú skupinu a naozaj ma veľmi teší, že sa v tomto zhodneme. Že toto je naozaj priorita. Toho sa musíme držať a rada to musí aj akceptovať. Teší ma aj to, že spravodajkyňa pristupuje seriózne aj k pokusom na zvieratách chce zavádzať čo najväčšiu mieru substitúcie, teda náhrad, bez toho, aby sa ohrozovala bezpečnosť. A pani spravodajkyňa už odviedla naozaj rozsiahlu prácu v tomto smere, už svoje pozmeňovacie návrhy a aj spoločné stanovisko. Preto e, myslím, že sa zhodneme e, na tom, že Neopražený návrh je dobrým postupom. Taktiež sa domnievame, že je nepriateľné, aby právomoci parlamentu boli obmedzené tým, že by sa prešlo na vykonávacie akty. Tu rozhodne e, sme e, neoblomní je ťažko predstaviteľné, že rada to vôbec podporí. Niekedy máme dojem, že rada navrhuje zámerne niečo, z čoho potom môže ustúpiť, e, aby pri rokovaniach predsa len mala niečo, v čom nám vyšla v ústrety. Rada si musí byť vedomá, že budeme neoblomní v tejto veci. Na druhej strane sú isté oblasti, v ktorých sa domnievame, že bude potrebné isté úpravy Preto len vykonáte na texte pani Klas. Jednak, čo sa týka výberových kritérií, tie nie sú dostatočné. Napríklad endokrinné disruptory patria do týchto skupín, tieto výnimky teda tieto vynimočné pravidlá pre tieto kritériá. by mali byť naozaj obrovskou prekážkou, aby sa to nedalo prekonať. Ak naozaj bude povolená nejaká výnimka, bude potrebný aj náhradný plán. Teda ak sa udelí výnimka, nevyhnutne potrebujeme aj náhradný plán. Čo sa týka delegácií, tu súhlasím s predsedom, že cieľom je spoločné európske riešenie. Chceme dosiahnuť takéto európske riešenie, ktoré však bude obsahovať aj národné prvky a bude rovnako platný pre všetky krajiny. Je dosť možné, že vzhľadom na politickú alebo ekologickú situáciu v istej krajine, tieto biocídy napríklad eh, sa budú musieť úplne odmietnúť a to musí byť eh, povolené. Toto je zásada, ktorú presaduje Európsky parlament už veľmi dlho, aj v prípade pesticídov. Aj tam sa nám podarilo to presadiť. Moja politická skupina je rozhodne za to, aby aj tu sme postupovali rovnako. Nejde o to, že nechceme spoločné európske riešenie. To je dôležité, je to naozaj nevyhnutné mať takéto spoločné riešenie, ale teraz ešte k tým nanotechnológiám. Musíme to poňať eh, trošku osobitne. Ja by som bol rád, keby sme si vypočuli stanovisko komisie. Či sa komisia naozaj domnieva, že tu sa bude k tomu pristupovať osobitne. A teraz, čo sa týka rozsahu pôsobnosti, tieto ustanovenia či e, to pojmeme tak, že to budú iba látky, ktoré obsahujú biocidy, alebo látky, ktoré sú samé biocidmi, napríklad e, komár, sieťky proti komárom. Tie sú napríklad často napúšťané biocídmi a s tým sú spojené aj škodlivé látky. Myslím, že by sme si mali vypočuť aj stanovisko agentúry ECHA. Vidím tu aj e, ich zástupcov, bolo by dobre si vypočuť aj ich stanovisko. Ďakujem pekne, teraz e, dostáva slovo Corinne Lepage. Merci. Ďakujem, pán predseda. Ja sa veľmi pripájam k tomu, čo povedal náš kolega Jorgensen. Ďakujem um, mu za snahu, ktorú urobil. A je mi trochu ľúto, že vo, rovnováha, ktorú sme dosiahli v prvom čítaní, um, bola narušená a dnes máme niečo iné. Samozrejme, ako povedal pán Jorgensen, k udržateľnému využitiu. Ja absolútne podporujem stanovisko spravodajcu, tam nie je žiadny problém. Ale na druhej strane, poprvé, pokiaľ ide o kritéria vylúčenia, o tom bola reč, podľa mňa sme ešte ďaleko od cieľa, potrebujeme minimum e, pokiaľ ide o mm, endokrínne disruptory, tak e, tu um, máme oveľa lepší cieľ. 2.1.2a. To, čo sme prijali v prvom čítaní, to bolo oveľa presnejšie, teda čo máme na mysli pod zanedbateľnými rizikami, pokiaľ ide o limitnú lehotu pre endokrinné disruptory a e, náhradný plán zo strany členských krajín. To sú kritéria vylúčenia. Po druhé, pokiaľ ide o aktívne látky, v e, ktorých náhrada sa plánuje, tu by som chcela, aby e, tu bolo obnovené stanovisko parlamentu v plnom čítaní, teda tieto rizikové látky, neurologické dôsledky alebo imunotoxické následky. To musíme formulovať. Pokiaľ ide o spracované produkty, tu musíme posilniť nástroj, ktorý navrhuje rada. Pokiaľ ide o nanooblasť, podporujem pani Klas v definícii, ktorú uvádza pre nanooblasť, ale uh, ako rada, aj ona navrhuje, aby potom sme prebrali definíciu komisie. Vzhľadom na to, čo sme zažili v tejto oblasti, ja nie som presvedčená, že by sme mali podpísať Bianko šek pre komisiu v tejto oblasti. Navrhujem teda, aby sme tu mali to odporúčanie, ktoré bolo prijaté v nanooblasti, zmenu nariadenia biocídov, Rada a parlament budú zohrávať úlohu e, zákonodarcov. Pokiaľ je transparentnosť, predložím svoj návrh prijaný v prvom čítaní. Žiadam, aby implementácia obsahovala implem, mm, environmentálne dopady a tiež požiadavky na informovanie verejnosti o zozname povolených látok. Ten sa musí tiež vytvoriť. A potom, pokiaľ ide o nástroje povoľovania, k komunitárnemu a o tom hovoríme. Myslím, že navrhovaný systém rady je rozumný, umožňuje implementáciu, ktorá bude postupná do roku 2017. Táto správa komisie umožní adaptovať sa na veci podľa potreby, pokiaľ ide o po- zjednodušené povoľovanie produktov. Toto je myšlienka, ktorá je zaujímavá, pretože potrebujeme nástroje, ktoré budú pružnejšie, ale implementácia je trošku zmetočná. Spoločné stanovisko hovorí o novom, novej prílohe a kritériách, ktoré definujú látky, ktoré sú budú obsiahnuté. Prvý problém, prvý problém rada už má látky v tomto novom, v tejto novej prílohu, bez toho, že by sme vedeli, z čoho vychádzajú, či plnia kritéria, teda na čo kritéria, keď už máme látky alebo produkty. To je trošku zvláštne. Po druhé, Druhý systém povoľovania pre látky sa vytvára nielen pre produkty, je to naozaj praktické, uskutočniteľné, takže toto sú moje pripomienky a rada si vypočujem odpovede zo strany komisie a prípadne odpovede spravodajcu. Ďakujem, pán predseda. Eh, merci beaucoup, Corinne Lepage. Euh, on a prévu... Áno, pani Lepage, euh, máme tu aj príspevok Echy a máme tu Juka Mejma riaditeľa pre regulačné otázky, pán Majm. Prichádzate z Helsing, aby ste nám porozprávali, aké je vaše stanovisko, aké je stanovisko Echy. Takže nech sa páči, máte slovo. Much, uh, uh, indeed, of... Ďakujem pekne. Uh, ja zastupujem agentúru ECHA a mám na starosti koordináciu budúcich opatrení našej agentúry v oblasti biocídov a výkonný riaditeľ ma požiadal, aby som dnes prišiel a vystúpil v jeho mene tu vo, vo vašom výbore. Agentúra veľmi oceňuje pozvanie zúčastniť sa tejto diskusie. E, berieme prípravy e, tohto nového mandátu veľmi seriózne a veľmi nám záleží na tom, aby sme dosiahli aj pozitívne a kvalitné výsledky. Dúfam, že skúsenosti a poznatky našej agentúry s fungovaním naredenia REACH budú prínosné aj v tejto vašej činnosti. Jeden z najdôležitejších aspektov pre našu agentúru je aspekt eh, implikácie zdrojov v budúcich úlohách Vnímame to tak, že naše zdroje sú už veľmi napäté. Okrem toho nariadenie o biocidoch predpokladá e, prísne oddelenie medzi financovaním e, činnosti v súvislosti s nariadením ríč a biocidov. Preto e, do veľkej miery budú aj v prípade synergií nevyhnutné oddelené finančné dokumenty o týchto dvoch odvetviach. To znamená, že nemôžeme využívať dotácie, ktoré máme k dispozícii na riadenie REACH alebo CLP eh, na účely biocidov. Môžem preto len zdôrazniť, že potreby fungovania agentúry eh, bude potrebné prehodnotiť a to vo forme finančných eh, nástrojov, len čo sa schváli záverečná forma textu. V tomto kontexte chcem oceniť aj výsledky hlasovania tohto výboru dnes popoludní o rozpočtových položkách pre našu agentúru. Taktiež berieme na vedomie, že došlo k veľmi malým technickým úpravám regulačných aspektov a tie môžu mať aj veľmi výrazný vplyv na hladké fungovanie všetkých procesov. V tomto ohľade oceňujeme technické pozmeňovacie návrhy, ktoré predložila spravodajkyňa. To veľmi uľahčí praktické aspekty budúceho nariadenia. Keďže nepadli žiadne konkrétne otázky na našu agentúru, sústredil by som sa len na niektoré eh, najdôležitejšie body pre našu agentúru. Čo sa týka rozsahu pôsobnosti, povoľovania Isté, že oceňujeme e, navrhnuté rozšírenie agentúry ECHA a jej právomoci, tak aby sme uľahčili tento nový proces povoľovania a aby sme z neho urobili úspech. E, e, bude si to vyžadovať, aby ustanovenia tohto právneho textu boli dostatočne jasné a že systém nesmie byť príliš komplikovaný z nášho pohľadu. Návrh v tomto zmysle je priateľný. Ďalej po druhé, zdroje budú, musí byť k dispozícii našej agentúre na jej výkon nových e, úloh a poskytovanie nových služieb. A aj tu malé zmeny môžu mať dosť výrazný vplyv na fungovanie a možnosti našej agentúry, preto je e, potrebné aktualizovať e, odhad finančných nákladov fungovania našej agentúry po záverečnej dohode možno najdôležitejší bod, čo sa týka povoľovania na úrovni EÚ, je, že tretím faktorom úspešnosti je postupné rozširovanie tohto rozsahu postupnosti na úrovni EÚ. To znamená, že takýto proces na úrovni EÚ by sa mal spustiť a keď, aj keď máme skúsenosti z národných e, úrovní, čo sa týka povoľovania výrobkov, tento nový celoeurópsky proces je predsa len veľkou výzvou aj vedecky, aj technicky, preto z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby sme mali dostatočnú fázu vytvárania kapacít a aby sme mohli využiť skúsenosti a posledky, ktoré máme z legislatívy z nariadenia REACH v podobnej fáze postupného zavádzania nových úloh preto je dôležité, aby došlo k postupnému rozširovaniu rozsahu posunosti na úrovni EÚ a aby nedošlo k nárazovému zvyšovaniu mm, pracovných úloh, aby objem žiadostí bol predvídateľný, aby sme neboli zaskočení. Vnímame rokovania o testovaní na zvieratách e, s veľkou pozornosťou. Taktiež si ceníme, že princípy, e, ktoré by mali predchádzať zbytočnému testovaniu na zvieratách, e, sú v súlade s novým návrhom a aj taktiež nariadením REACH. A preto aj v prípade biocídnych látok bude možné zabezpečiť vedecké poznatky ktoré by mali byť k dispozícii a aj bezpečnostné vyhodnotenie biocidných výrobkov a zároveň, aby sme predišli zbytočnému testovaniu na zvieratách. Z nášho pohľadu takéto predchádzanie zbytočnému testovaniu na, na, na zvieratách je niečo, čomu sa venujeme dennodenne, poskytujeme aj e, samotným podnikom poradenstvo v tomto smere. Dúfame, že budeme môcť využiť naše skúsenosti aj e, v budúcnosti. Pán predseda, toľko z mojej strany sme k dispozícii aj v prípade ďalších otázok na ne reagovať. Ďakujem. Ähm, Ďakujem pekne. Je veľmi dobré, že ECHA sa zaoberá e, týmto problémom a pozera sa na ne pozitívne. Pretože bolo by zvláštne, keby chemikálie riešila e, Európa a niektoré biocity členské krajiny. Viete o návšteve Helsing a dúfame, že keď sa tu zhodneme, posilníme naše stanovisko. Máme tu pána Petrika Murphyho z DG Environment z komisie. Takže chcela by, chcel by som odovzdať slovo, aby prezentoval svoje stanovisko. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som chcel zdôrazniť to, že pre komisiu je táto agenta o biocidoch prioritou. Je to veľmi dôležitá časť chemických látok a musíme mať eh, aktualizovanú legislatívu a implementovať to čo najrychlejšie. domnívame sa, že je veľmi že je jasne podpori, možné podporiť dohodu v druhom čítaní a s radosťou konštatujeme e, zhodu, ktorú vy tu vidíme v rozličných textoch, stanoviskách za posledné mesiace. Myslím si, že je jasné, že záverečný text rady je značne zlepšený eh, oproti pôvodnému návrhu komisie a na to sa už poukázalo viac ako 50 členov parlamentu um, teda názorov parlamentu eh, je odzakadlených eh, v texte. Text je lepší, silnejší kvôli takýmto, kvôli tomuto vkladu. A tiež chcem povedať, e, že spravodajca, ale aj môj kolega z EKI povedali, že text rieši mnohé zásadné politické otázky a v mnohých prípadoch e, je krokom vpred. Je to most medzi stanoviskami rády a parlamentu, ale tiež sú tu mnohé technické problémy, ktoré sa vyriešili. E, v texte, ktorý má 250 strán, je komplexný, je veľmi dôležité, aby bol čo najefektívnejší a aby sa dal presadiť, eh, pretože sa to bude týkať ďalších 10-15 rokov a hladká implementácia je zásadná. Komisia v polovici augusta schválila svoje oficiálne oznámenie eh, na návrh eh, komis- rady. To bolo schválené 11. augusta a nedávno to bolo odkomunikované smerom k Rade a parlamentu. Chcem upozorniť na niekoľko kľúčových bodov, ktoré figurujú v tomto oznámení komisie. V prvom rade delegované a implementačné akty. Komisia upozorňuje na dva osobitné prípady, kedy podľa jej názoru najskôr v súvislosti so zoznamom aktívnych látok určite preferujeme delegované akty, aby sme vyriešili tento zoznam aktívnych látok a tiež vo vzťahu k, k sekundárnej legislatíve, k poplatkom. Toto bolo pôvodne delegovaným aktom v návrhu komisie a teraz je to implementačný akt a boli by sme radi, keby to zostalo delegovaným aktom. Aplikačný dátum Technicky sa to môže zdať ako nepodstatná otázka, ale podľa našich výpočtov tento balík by mal vstúpiť do platnosti po všetkých eh, prekladoch. Ak budeme mať zhodu v druhom čítaní, tak eh, bude v platnosti v strede, v polovici roku 2012, avšak aplikačný dátum je 1. január 2013 môj kolega z EKI poznamenal na presaditeľnosť a použiteľnosť, čo je veľmi dôležité zvážiť a viete, že e, dotácie EÚ nemôžu začať prúdiť, kým oficiálne nebude text schválený, kým nestúpi do platnosti. To znamená, že EK nebude mať prístup k, k zdrojom EÚ až do polovice roku 2013. Polovice roku 2012 podľa nás EK potrebuje viac času, aby bola schopná sa pripraviť na implementáciu textu a teda odporúčili sme v našom oznámení, aby aplikačný dátum bol posunutý na september 2013. Preto, aby dotácie EÚ mohli začať e, prúdiť a aby EKA mohla zamestnať ľudí hlavne na rozvoj IT systémov, ktoré budú potrebovať preto, aby zabezpečili efektívnu implementáciu. A bod na záver vyplývajúci z oznámenia komisie etika sa zdrojov. Komisia vždy v, súla, v súvislosti s rozličnými navrhovanými zmenami textu argumentovala, že naše hlavné úvahy, alebo jedna z nich, e, je taká, že tento text a nariadenie musí byť e, implementovateľné efektívnym spôsobom. E, je tam veľa zmien v texte rady, Eh, boli zapracované návrhy eh, parlamentu, ale výsledkom bolo to, že eh, pracovné úlohy EK sa rozšírili napríklad rozsah centralizovaných postupov EÚ sa zintenzívnil pracovné úlohy EK v súvislosti s technickou ekvivalentnosťou, taktiež viac práce vo výborov, zdieľanie dát, dôveryhodný charakter dát. My sa snažíme v našom oznámení o to, aby tu bola revidovaná verzia finančných eh, prehlásení a revidované finančné prehlásenia a ukazovatele toho, čo si myslíme, že by malo byť potrebnými zdrojmi pre EKU a tiež čo má dopad eh, v súvislosti s dotáciami EÚ a ako aj ich formou. Finančné prehlásenie je také, že je tu veľký frontloading v dotáciách a potrebujeme e, teda silnú počiatočnú fázu, aby tá záverečná fáza bola rýchlejšia. Ešte niekoľko drobných pripomienok k otázkam, ktoré odznieli k nanomateriálom. Budú tu odporúčenie definícií, to bude už čoskoro. skoro Hovoríme to už nejaký čas, ale očakávame, že tentokrát hovoríme o bezprostrednom eh, vypracovaní. Teda je to otázka týždňov. Myslím, že odporúčania dostanete a posúdite, či tieto definície eh, sú vyhovujúce a či sa na tom obe inštitúcie môžu zhodnúť. Otázka spracovaných eh, prvkov od zverejnenia textu rady boli formulované mnohé obavy zo strany predstaviteľov priemyslu, hlavne pokiaľ ide o rozsah článku, ktorý sa týka takýchto spracovaných prvkov. A otázka sa týka interpretácie, či obe inštitúcie v snahe zabezpečiť, aby spotrebitelia boli varovaní dostatočne o tom, aké biocídy obsahujú ich produkty, je tu predsa len obava, že ustanovenia zachádzajú príliš ďaleko a že tu máme disproporčnú situáciu, kedy prakticky každý hotový výrobok na trhu, napríklad noviny, knihy, dokonca aj keramika, budú musieť mať e, cedulku, kde sa bude hovoriť, že tento produkt e, bol spracovaný biocidmi. Chceli sme zabezpečiť, aby napríklad e, nábytok, e, gauče a podobne, ktoré boli, e, došli do kontaktu s biocídmi, tak to by mali byť označené, ale možno v riešení tohto problému sme vytvorili iní. Máme milióny produktov, ktoré teraz e, spadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia o biocidoch a musia, musia byť označené. Takže tu je otázka rovnováhy, o ktorú ide. Spotrebiteľ musí mať primerané informácie na jednej strane a na druhej mm, nesmie mať ďalšie milióny produktov, ktoré bude nevyhnutné označiť otázka udržateľného použitia. Komisia sa domnieva, že podpora udržateľného používania biocitov je dôležitá. Jedna z našich obav je tá, že keď sa pozriete na to, čo komisia a členské krajiny budú musieť a EKA tiež robiť v ďalších 5 rokoch, v implementácii tejto novej legislatívy vytvoriť komplexne nové postupy na preskúmanie aktívnych látok, na vytvorenie povoľovania nových biocidných produktov, a tiež e, máme 30 e, rozličných e, aktov sekundárnej legislatívy, kde musíme formulovať návrhy, tak e, začať prácu teraz už k udržateľnému použitiu je jedna z priorit na ďalších 5 rokov pre nás. To neznamená, že udržateľné využitie nie je dôležité, ale všetka tá ďalšia práca, ktorá nás čaká, ktorú musíme implementovať v, tomto, v súvislosti s týmto nariadením, toto je na vrchole našich priorit. Otázka mm, dobrého zaobchádzania so zvieratami. Tu sme si všimli, že tu sú návrhy zo strany spravodajcov. Myslíme si, že cieľom Eh, všeobecne je mať rovnováhu medzi primeranou úrovňou ochrany eh, ľudských bytostí, životného prostredia, ale aj toho, aby sme minimalizovali testovanie eh, týchto látok na zvieratách v maximálnej možnej miere. Ďakujem. Ďakujem za vašu trpezlivosť. Ďakujem pekne. Pánovi Murphymu. Teraz ešte máme mať možnosť vypočuť si opäť eh, radu. Pani Beata Vojčuk je predseda pracovnej skupiny na rade a ona nám tiež eh, uvedie určité názory na stanovisko rady. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som všetkých privítala aj všetkých eh, poslancov, poslankyni, ktorí sú prítomní. Všetkým by som chcela poďakovať za pozvanku aj za to, že ste dali túto bod na e, program rokovania. Chcela by som povedať, že pre nás je to veľmi dôležitá agenda a tiež spadá pod priority polského predsedníctva. Taktiež by som na tomto mieste chcela poďakovať pani spravodajkyni, pani Kriste Klas za to, akým spôsobom pristúpila k, prísť tejto správe, ktorá sa týka e, k tomu, aby teda parlament e, aby to teda, tak ako to prešlo v tom čítaní na rade, vlastne je to veľmi vysoko odborno-technická téma, pracuje sa na tom na rade už e, dva roky, a takisto aj v parlamente. Ešte teda zostáva nám určitá časť práce pred nami a preto veľmi dôležité alebo podstatné je dobre za pripraviť sa na túto prácu. Nesmieme takisto aj zabúdať na e, aké sú časové e, ohraničenia alebo časové limity, ktoré máme, to, ktoré takisto budú určitým spôsobom určujúce postupe práce. Jednoducho všetci sa budeme musieť koncentrovať teraz na najdôležitejšie prvky a body tohto tejto smernice. Či, to znamená, že na toto by sme chceli aj napadlovať, aj poprosiť. Taktiež som rada, že som si mohla vypočuť názory poslancov a že chcela by som povedať, že zatiaľ my ako rada nemáme zatiaľ žiaden mandát, tak rokovanie na rade ešte len stále pred nami, čiže ja sa zatiaľ nemôžem vyjadriť k všetkému len k niekoľkých veciam e, z otázke toho, čo, na čo, čo sa pýtala, alebo o čom hovorila pani spravodajkyňa, teda prepojenosť na iné právne akty a na prepojenie s toho tzv. Text, samotného text, pôvodného textu rady. Sú tu niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré sme už začali teda analyzovať a skúmame ich. Mám za to, že mnohé z pozmeňujúcich návrhov sú veľmi zaujímavé a určite sa budú môcť využiť pri príprave textu Pokiaľ ide o udelovanie povolení, teda o autorizácie, takisto si myslíme, že veľmi dôležitý, je to veľmi dôležitý bod tohto, tejto smernice. Myslíme si, že návrh rady a pôsobnosti rady, to, čo navrhla rada, teda je akceptovateľné. A aj to, o čom hovoril aj pán Murphy, aj to, čo hovorila komisia, Myslím si, že sú tu nové úlohy pre agentúru ECHA. Myslím si, že to je v poriadku že tieto nové prvky vlastne tiež budú predmetom práce tejto agentúry. Pokiaľ ide o samotné o, rozdiel, o rozhodnutie, že či to má byť vo vydelegovaných aktoch alebo vo vykonávacích aktoch, tak toto je jedna z najdôležitejších úloh, ktorú budeme musieť vyriešiť v blízkej budúcnosti. Chcela by som povedať, že nebolo vôľou, alebo nie rada chcela ohraničiť kompetencie parlamentu, E, avšak to, čo prijala rada, je výsledkom veľmi e, konkrétnych e, analýz a preskúmaní, ktoré uskutočnila rada. A samozrejme, že tieto niektoré prvky sú v otázke tohto, tejto smernice. Chceli sme prijať taký postup, ktorý zabezpečí účasť jednotlivých odborníkov z jednotlivých členských štátoch, ktoré majú dostatok e, skúseností, pretože robili rôzne analýzy, majú rôzne štúdie alebo informácie technického charakteru. Pokiaľ ide o o jednotlivé články, to, čo, ktorý ste spomínali. Myslím, že všetci vieme, že je potrebné pripraviť takú smernicu, ktorá bude dobrá, ktorá bude praktická, ktorá sa bude môcť, e, ktorá zabezpe- pomôže výrobcom aj z hľadiska označovania, takisto vyrieši otázku označovania, tak ako povedala aj komisia, a tak, aby um, žiadna strana nebola ako tým spôsobom ukrivdená. E, otázke nanomateriálov. Myslím, že to nebudem už e, k tomu sa vyjadrovať. Komisia povedala všetko. E, tu budeme teraz, alebo tu momentálne čakáme so záujmom na výsledok práce komisie. Ešte jednu vec by som mohla dodať eh, k otázke toho voľby medzi delegovanými alebo vykonávacími aktami. To bude takisto ešte predmetom ďalšej diskusie medzi inštitúciami, ale chcela by som obrátiť vašu pozornosť na bod číslo 6, eh, kde vlastne sa, eh, ktorý sa hovorí o spolurozhodovaní a v rámci spolurozhodovania Eh, parlament v prvom čítaní navrhoval deregované akty a my navrhujeme, aby to bolo pozastavené, dokým legislá... Eh, zákonodárca o tom nerozhodne. To znamená, to je rada s parlamentom spolu, keďže to je spolurozhodovanie. A tento, eh, sú to základné vlastne princípy, ktoré sa budú týkať týchto dotknutých výrobkov, biocídnych výrobkov pokiaľ ide o e, používanie výrobkov samotné, o čom hovoril aj pán poslanec. Chcela by som povedať, že toto je predmetom ďalšieho preskúmania a ďalších e, rokovaní, pretože situácia v tohto otázkach, v tejto oblasti je, tro, je, je zložitejšia než v iných témach, pretože tu máme vlastne 22 eh, produktových skupín, ktoré vlastne majú rôzne eh, spôsoby, rôzne metódy eh, výroby, využitia a podobne, čiže to sú látky, aj potom aj účinné látky, ktoré uh, ako to bolo povedané, že to bude teda dvojfázové do roku 2020. Ehm, a Určite, že je potrebné sa, e, treba dať nejaký nový stimul tejto téme. Takže ja si myslím, že to boli tie základné prvky a máme tu určitý časový tlak. E, druhé čítanie, čiže toto, čo sme teraz robili dva roky, budeme musieť e, všetko vtlačiť do niekoľkých týždňov, preto by sme aj poprosili, aby ste sa aj vykoncentrovali a my sa takisto budeme musieť koncentrovať na tie najdôležitejšie prvky týchto rokovaniach. Much, uh, Ďakujem pekne, pani Vojčuk, hovorí pán predseda. Pracujeme rýchlo. Druhé čítanie bude v čoskorom časovej hranici, takže Krista Klás, nech sa páči, čo ešte by si chcela dodať. E, áno, pán predseda, ešte je pred nami množstvo, čo my sme chceli diskutovať. My sme to teraz e, tak e, zhruba to naznačili. Vidím, teším sa, že mám taký pocit, že tu existuje taký nejaký európsky entuziasmus, keď sa počujem, čo hovorí komisia, dokonca aj rada, tak verím, že máme tým pádom viac power, viac moci aby sa nám podarilo dosiahnuť e, zhody v oblasti biocidných výrobkov. Samozrejme to bolo, e, čo sa týka ochrany rastlín, tam už e, máme európske autorizácie to sa už e, posunulo ďalej a tu je to otázka, ktorá si sa vlastne dotýka národných kompetencií a ja si, ale nemyslím si, že je dobre najprv teraz e, ešte diskutovať na rade a potom povedať, že už budeme mať európske autorizácie e, a dlho ešte budú trvať tie národné. Ja si myslím, že napokon e, sa dostaneme vlastne k tomu vzájomnému uznávaniu medzi tými členskými štátmi a že či toto je jednoduchšie ale pre európsky vnútorný trh, tak to, o tom by som si dovolila pochybovať. Takže to budú určite veľmi napäté diskusie aby sme zadefinovali jednotlivé predmety, jednotlivé asky a verím, že tieto jednotlivé mm, triedy skupiny, tak ako ktoré, akým spôsobom chceme tieto biocidné výrobky e, regulovať e, a potom otázka tých e, výrobkov, ktoré mali, majú biocidný účinok, teda nie sú Ehm, pretože sú to výrobky, ktoré napríklad môžu spôsobiť nejaké svrbenie alebo podobne, ak sa ten výrobok vyskytol, ak sa biocid vyskytuje v nejakom výrobku, aj keď ten samotný výrobok nie je biocidným výrobkom. Toto je potrebné zabezpečiť alebo je potrebné označiť. Tu ešte stále sú určité ťažkosti pri zadefinovaní takéhoto ehm, pôsobenia. Takisto som si vypočula aj kolegov, ktorí hovoria, že áno, európska autorizácia áno, ale musia byť nejaké výnimky možné pre niektoré členské štáty. No, že to je zase tá hranica, kde vždy e, vlastne e, sa oberáme preč od tejto európskej integrácie. A potom, keď dáme, budeme zase udelovať akési európske či národné e, výnimky, A čo sa týka tých e, kritérií a tých, e, tých add offs teda to, čo je desi mimo, alebo čo, čo sa vyskytuje v zanedbateľnom množstve v niektorých predmetom alebo látkach, tak e, týmto sa musíme osobitne venovať a myslím si, že tu existujú, tu musí byť e, určitý e, postup, ktorý by bol v celej Európe zavedený nejakým spôsobom postupne a preto je potrebné prísť, nastaviť nejaké merateľné kritériá, pretože ešte množstvo látok je, ktoré nejakým spôsobom nie sú e, takým spôsobom kontrolované ani sledované a predsa len e, sú e, o nich sme hovorili takisto aj v rámci ochrany zvierat alebo zdravia zvierat, alebo respektíve, že nesmie, nesmú sa tieto látky e, e, používať e, pri zvieratách. Potom ďalšia časť textu sa mi zdá, že je, je to, alebo text sa mi teda vidí, že celkovo je jasný a niektoré časti sú komplikované. Pre mňa je stále tu ešte tá otázka, ktorá ma ma vlastne trochu demotivuje, že je, ako keby tu nebolo dostatočný dostatočné nasadenie v otázkach nákladov. Aké teda sú konkrétne tie náklady pre výrobcu biocidných výrobkov, čiže keď, čo presne musí zaplatiť ten výrobca, keď chce nechať si e, po, e, umiestniť svoj výrobok na trh. To musia byť náklady, ktoré budú znesiteľné alebo únosné E, ako som už povedala predtým, samotný by, no, trh s biocídnymi výrobkami nie je nejaký obrovský trh e, a z, je treba zakladať s nimi vlastne podobne ako s tými um, látkami, ktoré sú na ochranu rastlín. Avšak um, budeme mať potom tuto dva zoznamy, že budeme hovoriť o výrobkoch, ktoré majú nižšie riziko a pre nich, pre tieto by sme chceli zabezpečiť akože rýchlejšiu autorizáciu. E, tam by potom ale mala byť e, trochu lacnejšia, alebo tento postup by mal byť e, zase lacnejší. Keď máme mali sme množstvo diskusí, e, neviem, ako sa pracuje na rade, my v, v parlamente pas, pracujeme krok za krokom a chcela by som rada, keby si preci, prečítali kolegovia to, čo už je v pozmeňujúcich návrhoch, e, tak aby sme napokon do, sa dopracovali k dobrej e, uzneseniu. A ja myslím, že pán predseda teraz ešte niečo povie k termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a ja sa teda budem tešiť na ďalšiu diskusiu na túto tému. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. A termín je 12. september, 18 hodín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a tu budeme hlasovať vo výbore 4. oktobra. Ďalšia schôdza 12. septembra v Štrasburgu, e, kde 18 E, takže týmto sme skončili stred našu schôdzu a uvidíme sa potom budúci týždeň v Štrasburgu.